Buongiorno a tutti, possiamo prendere posto, cominciare subito i nostri lavori. Come sempre... Vážení kolegovia, ako vždy otvoríme stretnutie, musíme veľmi rigorózne, prísne dodržiavať rečínsky čas, ktorý máme vymedzený, aby sme stihli stretnutie s komisárom Ettingerom, ktoré nás čaká. Dnes Máme diskusiu, ktorá je skutočne veľmi dôležitá. Budeme diskutovať o malých a stredných podnikoch, e, ktoré sú e, jedným z kľúčov práce našej pracovnej skupiny. Tejto téme sme sa venovali už e, v minulosti. Vieme, že téma malých a stredných podnikov je veľmi dôležitá, veľmi citlivá dnešná diskusia by teda mohla byť užitočná tak pre nás, ako aj pre prácu kolegu Rubiga, ktorý má na starosti správu k tejto téme. A dávam mu okamžite slovo. A môžeme predstaviť Alexandra Lau, ktorý je zástupcom, ktorý je zástupcom obchodnej komory z Mníchova Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Budem hovoriť po nemecky. Vážené dámy a páni, vážení poslanci Európskeho parlamentu, mm, mám e, veľmi prísny časový harmonogram, ktorého sa musím dodržiavať a pokúsim sa naozaj rešpektovať rečnícky čas, ktorý mi bol vymedzený. Takže budeme hovoriť o týchto európskych sieťach v oblasti Bavorska my vieme, že tieto európske programy podpory sú dôležitým hnacím motorom na ceste ku zlepšeniu konkurencie schopnosti e, Európy. No a do budúcnosti z e, nás máme k dispozícii dva dôležité programy. Jedno sa týka vlastne ciest po Európe a, ďal, a dnešný program je program COSME. V Bavorsku je nás 10 partnerov. V rámci tejto sieti ide o 6 komôr e, a e, ďalšie 4 organizácií a v podstate e, tam v tomto programe ide o internacionalizáciu, ide o sklbenie výskumu a vývoja a chceme spoločnými silami podporovať podnikový sektor e, v tomto regióne. A skutočne ide o veľmi e, koherentný program. No a celkovo teda e, ide o rozbehnutie v roku 2014 a EEN, Európska sieť podnikov od roku 2015 podstate ide nám o to, aby sme presadzovali oblasť výskumu a inováciu. Naša siete v Bavorsku si získala veľmi dobré meno nielen v podnikovom sektore, ale aj vo verejnom sektore, aj e, v, politickom, v politickej oblasti. My máme 18 klastrov, ktoré majú svoje akčné programy a e, tie sú zamerané na inováciu, samozrejme akcentujúc e, práve tu ten medzinárodný rozmer. V Bavorsku chceme pestovať aj ďalšie e, vzťahy spolupráce. No a čo sa týka e, e, pohľadu do budúcnosti, ako som povedal, je to od roku 2014, 15 až 2020. Kozme má ísť predovšetkým aj o Eh, transfer technológií. To je nielen našim eh, prianím, eh, robíme všetko preto, aby sa to aj podarilo. No a snažíme sa oslovať tie zložky, ktoré o tom rozhodujú. My si uvedomujeme, že v rámci tých plánov tie, je tam veľká diverzifikovanosť. Partneri firmy e, e, veľmi často nevedia, e, čo v konečnom dôsledku, kto je za tými finančnými prostriedkami, za podpornými mechanizmami, ktoré dostávajú. No a My si uvedomujeme, že podpora malých a stredne veľkých podnikov je nevyhnutná a nestačí e, len vyjadrenie politickej podpory, ale treba aj tú praktickú stránku financie a tým sa dostávame a k otázke e, samotných rozpočtov. 0,24 e, v rámci viacročného finančného rámca sa má využiť na aktivity COSME. Vieme, že táto suma je ale e, na vratkých nohách, ale ak sa, ak sa pozrieme na EEN, tam je podiel 0,04 No a pri takýchto sumách musíme si položiť otázku, ako sa s takýmito peniazmi bude dať úspešne presadiť potvora malých a stredne veľkých podnikov pre nás je dôležité vyslať signál malým a stredne veľkým podnikom, že je budúcnosť a myslí sa na nich. E, Euro, e, to je vlastne hlavná zastrašujúca komora, sa vyjadrila k téme podpory e, malých a stredne veľkých podnikov my máme veľmi veľa aktivít na regionálnej úrovni, e, predovšetkým v gestii komôr. Tieto aktivity e, majú často podobu rokovaní za okrúhlým stolom, kde sme si e, všetci partneri postavení nároveň a rokujeme o dôležitých otázkach. A toto sú veci, čo sa dejú regionálne. Nie je to niečo diktované z úrovne Bruselu. Myslíme si, že veci treba, e, treba e, vlastne e, premyslieť v rámci toho business transferu. Musíme si uvedomiť, že nie všetci partneri, ktorí sa podielajú na tomto transferi, sú banky a preto treba sa si premyslieť, ako prípadne zmeniť štruktúru to siete, tejto európskej siete. No a my ako komory Eh, aktívne vystupujeme v tejto oblasti a uvedomujeme si, že veci nestoja len na peniazoch, ale stoja aj na eh, klíme dôvery. A túto atmosféru chceme ďalej rozvíjať. Ako som už povedal, pre nás je veľmi dôležitá internacionalizácia, okrem e, otázky výskumu, vývoja. E, to je taká základňa EEN. No a my si uvedomujeme, že tie európske trhy e, v, v, v, teda trhy v jednotlivých členských štátoch, to sú pre nás veľmi dôležité veľmi dôležité e, e, cieľové, e, cieľové trhy. Napríklad pre Bavorsko je takým veľmi dôležitým cieľovým trhom rakúsky trh. A teda ďalším rozmerom je presadzovanie sa na tretích trhoch a, a aj do budúcnosti treba si nájsť odpovede na také otázky, kto a čo bude robiť. Nechceme mať nejaké zložité, komplikované sieťové štruktúry, chceme e, mať odľahčené e, väzby a povedzme, e, veci by mohli byť vedené prostredníctvom príslušných komôr, ktoré by boli takým centrálnym uzlom. No a e, sieť EEN, Európska sieť podnikov, e, patrí e, k základným štruktúram pre podporu malých a stredne veľkých podnikov a základom je pôsobenia, je to pôsobenie na, na úrovni miestnej, regionálnej, e, poskytovanie poradenskej činnosti, poskytovanie služieb, organizovanie podujatí e, priamo v teréne. No a samozrejme poskytujeme aj, po, aj e, určité poradenské služby tým, že priamo prichádzame do podnikov. No a e, my, si, e, my sa snažíme pracovať na e, ukazovateľoch rôzneho typu No a e, doteraz e, sa presadzoval formát budovania partnerstiev. Do budúcnosti treba e, sa zamyslieť nad tým, čo je najvhodnejšie z praktického hľadiska. Domnievame sa, že takéto partnerské vzťahy nemôžu byť tým hlavným ukazovateľom úspešnosti nejakej aktivity. No a vstupujeme do e, ďalšieho obdobia pôsobenia EEN 2013-2014. <coughs> No a z tohto hľadiska máme prianie, aby skutočne podľa požiadaviek malých a stredne veľkých podnikov e, e, sa e, im slúžilo tak povediať spôsobom, ktorý je ľahko uchopiteľný, ktorý je transparentný. To sa teda vzťahuje na spektrum našej činnosti, vrátanie poradenstva. Myslím, že som vyčerpal tie ten čas, ktorý mi bol e, vyhradený. E, samozrejme veľmi rád zodpoviem vaše otázky. Ďakujem za pozornosť. Teším sa na ďalšiu diskusiu s vami. A e, záverom chcem povedať, že existuje aj taká správa o kozme, o tomto, prog- o tomto programe, o tejto e, sieti. E, môžete sa k nemu dospracovať prostrednícom sekretariátu. Ďakujem za pozornosť. E ďakujem veľmi pekne za <clears throat> vystúpenie, rovnako ďakujem aj za <clears throat> dodržiavanie rečnického času, to je naozaj veľmi dôležité. Teraz má slovo Alessandro Spáda ako ďalší rečník. Je to predseda Inov Hub, teda milánskej <clears throat> Milanskej komory. Dobré ráno. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Okrem toho, že som členom Milanskej obchodnej komory a zároveň prezidentom Inovha, ktorý je mimoriadnou kanceláriou obchodnej komory, ktorá má na starosti tému inovácií, moja prezentácia počas dnešného dňa je tá pod mojou pôvodnou hlavičkou. A teda ako riaditeľ firmy, ako riaditeľ firmy, ktorá sa zaoberá stavebníctvom v okolí Milána. E, budem teda hovoriť ako, ako zástupca praktického podnikateľského sektora, budem hovoriť o priamých skúsenostiach. Mám firmu strednej veľkosti a je to čosi na polceste medzi malým a stredným podnikom a veľkou firmou. A teda v mene Milánskej obchodnej komory by som chcel povedať, že veľmi súhlasíme s programom Eurochamber aj s publikáciami, ktoré nedávno boli vytlačené. To je moja prvá reakcia, alebo moja, moja prvá poznámkach, ktorú som chcel povedať a zároveň súhlasíme aj s programom Kozmos. A ten je veľmi dôležitý, ak chceme zvýšiť konkurencieschopnosť a pozíciu malých a stredných podnikov. Ak skutočne chceme posilniť konkurenčnú pozíciu malých a stredných podnikov, musíme tak konať prostredníctvom dostupného rozpočtu, pretože to, čo bolo až zatiaľ k dispozícii, boli sumy, ktoré neboli skutočne adekvátne, najmä keď zoberieme do úvahy ambicioznosť týchto projektov a rozsah týchto projektov malé a stredné podniky počas posledných rokov prekonávali naozaj veľmi náročné výzvy. Je tu stále väčšia miera hospodárskej súťaže z Ázie a to spôsobuje, že malé a stredné podniky sú stále viac zraniteľné. A práve preto podpora a asistencia z európskych programov je v tomto smere kľúčová. Nuž a z tohoto dôvodu Financovanie musí byť sprístupnené, toto financovanie musí byť jednoducho prístupné, najmä keď zoberieme do úvahy tú úroveň, z ktorej malé a stredné podniky pracujú. Keď hovoríme o malých a stredných podnikoch, častokrát ide o mikropodniky a keď hovoríme o mikropodniku, znamená to, že majú menej ako 10 zamestnancov. No a v mojej oblasti a v oblasti teda v okolí Milána to tvorí až 93% všetkých firiem, ktoré majú menej ako 10 zamestnancov. A teda viete si predstaviť, že pre nich je otázka prístupu k financovaniu a zároveň jednoduchosť prístupu eh, si, čo je skutočne dôležitým eh, problémom. Ďalším veľkým problémom sú vzťahy s bankami, s bankami vo všeobecnosti Hlas Európy musí v tomto smere byť veľmi jednoznačný, musí byť veľmi zrejmý. Je veľmi veľa projektov, kde bolo európske financovanie naplánované, ale banky nie sú veľmi nápomocné. Banky rozhodne nerobia ten svoj kus práce a musíme preto nájsť akúsi synergiu s bankami, musíme ich dostať na palubu, tak povediať. A ďalším problémom sú definície malých a stredných podnikov, najmä keď hovoríme o firme ako je tá moja, ktorá pracuje v oblasti inžinierských eh, riešení. 290 zamestnancov je ten horný strop. pardon, 50 zamestnancov je to horný strop. Rovnako aj obrad 250 miliónov musí byť revidovaný, pretože počas posledných rokov náklady na primárne suroviny sa viac ako strojnásobili a práve preto vzťah medzi eh, počtom zamestnancov môže byť eh, relevantný, ale už to nesúvisí s tým, s tým limitom na 50 miliónov eur v oblasti obratu. To už rozhodne nie je adekvátne, najmä keď zoberieme skúsenosti z, mojho, z mojej oblasti pôsobenia. Máme obrat viac ako 70 miliónov eur a máme iba 160 zamestnancov. Takže tých 50 e, miliónov je príliš nízky limit. Väčšina toho obratu súvisí e, s nákladmi na primárne suroviny. To neplatí len v obrábaní kovov, ale aj v iných sektoroch. Treba, treba teda <clears throat> lepšie rozšíriť definíciu, tak aby sa mohli o toto financovanie uchádzať firmy, ktoré o to mali v minulosti záujem alebo možnosť. A ďalšia téma, ktorá súvisí s touto lepšou definíciou, je práve otázka toho, ako dokážeme poskytnúť podporu a stimuli pre mikrofirmy. O tom sa hovorí naozaj veľmi málo. <clears throat> Moje skúsenosti naznačujú, že musíme posilniť prepojenia so skupinami firiem, so sieťami firiem. Alebo možno by sme skôr mali vyhľadávať to, aby sa mikrofirmy zapájali do rôznych projektov, v rámci ktorých budú v kontakte s väčšími firmami. Takýmto spôsobom dostanú akúsi odmenu za spoluprácu a za podporu. Rád by som spomenul projekt, ktorý sa v Taliansku uskutočnil pred niekoľkými rokmi. Bol to projekt s nápisom e, Priemysel 2015. Tam sme sa snažili spojiť malé firmy, mikrofirmy, výskumné inštitúty, ale aj veľké firmy a univerzity. To je taký príklad toho, akým spôsobom by sme mohli prepájať tieto firmy a vytvoriť akési siete a je to možno niečo, čo si zaslúži kopírovanie a použitie aj v iných krajinách a v iných oblastiach všetky investície vedú, musia viesť k nejakému e, konkrétnemu výsledku a preto potrebujeme rozhodne priame prepojenie na projekty, ktoré nám, e, ktoré nám zabezpečia konkrétne výsledky. No a keď hovoríme, keď hovoríme o úlohách e, obchodných komôr v rámci programu EEN, 20 miliónov ľudí bolo s nami v kontakte boli pardon, bolo to 200 tisíc ľudí, ktorí boli v projektoch a ďalších 200 tisíc ľudí bolo v podstate e, v zapojených v procese následnej, následnej komunikácie. Potrebujeme teda akýsi projekt hospodárskeho riadenia, hospodárskej správy. E, snažíme sa teraz zapájať konfí industria, zamestnávateľov, rôzne výskumné strediska CNR, tak aby sme dostali väčšiu mieru hospodárskej spolupráce a zároveň je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili, že budeme tu mať prepo- väčšie prepojenie medzi obchodnou a vedeckou spoluprácou. Zároveň tu musí prepojenia s technologickými centrami, výskumnými inštitútmi a snažíme sa lepšie prepojiť naše vzťahy s tými všetkými, ktorí využívajú technológiu. Aby som ešte zareagoval na to, čo hovoril kolega. Toto financovanie musí byť nasmerované smerom k inováciám. Inovácie sú naozaj veľmi dôležitým nástrojom a môže to zabezpečiť, že naše firmy budú konkurencieschopnejšie najmä z oči voči um, ehm, konkurencii z rastúcich ekonomík, ale nemali by sme sústrediť len na technologické inovácie eh, pri vede a výskume. Mali by sme hľadať eh, inovácie v tom širokom význame slova, a teda inovácie napríklad aj v oblasti procesov, inovácie, čo sa týka metód, ktoré sú použité. Nemalo by to byť eh, teda len technologické inovácie, ale inovácie v tom širokom význame slova. Musíme to hľadať, musíme to vidieť v tom najširšom význame ak to nebudeme takto vnímať, tak odrežeme eh, veľmi veľa firiem, najmä firiem, ktoré pracujú v terciálnom sektore. No a v neposlednom rade je tu potom úloha obchodných komôr v rámci, eh, v rámci siete INOV. Vždy som sa snažil propagovať vytváranie klastrov, eh, akýchsi inkubátorov, v poslednom období bol vytvorený aj inkubátor, ktorý skúma oblasť dizajnu. Dizajn je veľmi dôležitý pre ekonomiku Milána. E, Snažili sme sa nájsť e, podporu nových sektorov, nových technológií, ako napríklad nanotechnológie, biotechnológií. To všetko sú e, sektory, ktoré využívajú naozaj veľmi veľa výskumu. A práve v tomto smere obchodné komory zohrali svoju dôležitú úlohu. Obchodné komory môžu hnať dopredu iniciatívy na úrovni kozme. A na záver, a to je niečo, čo som už e, spomenul skôr, potrebujeme do väčšej miery využiť siete. Ak budeme propagovať programy rastu, tak musíme dosiahnuť akúsi kritickú masu. Ak nedosiahneme kritickú masu, tak bude veľmi náročné využívať financie, ktoré máme k dispozícii a to efektívnym spôsobom. Pretože inak to bude len princíp nalievania vody do prázdnej nádrže. Je naozaj veľmi dôležité, aby firmy mohli hľadať eh, horizonty nad rámec eh, vlastných eh, kapacít, najmä keď hovoríme o inováciách. Zatiaľ peniaze veľmi nepomohli v oblasti inovácií. Peniaze boli e, e, využívané veľmi široko a bez konkrétnych užitkov. Preto musíme zabezpečiť efektívnejšie využívanie týchto prostriedkov na úrovni malých a stredných podnikov. Mali by sme mať možnosť odmeňovať tých, ktorí sa e, zameriavajú na export, na vývoz, pretože rast v Európe je veľmi dôležitý v tom prípade, ak budeme môcť vyvážať do krajín, kde stále sa investuje, kde stále je pritomného veľa investičného kapitálu. Tie krajiny, ktoré investujú, sú bohužiaľ na opačnej strane sveta a preto musíme zaceliť náš vývoz najmä na tie krajiny, kde sú takéto kapacity a kde sú možnosti pre vývoz. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, ďakujem za túto prezentáciu a za dodržanie rečníckého času. Teraz začneme našimi spravodajcami. Najprv to bude pán Rubik, ktorý má 3 minúty. Nemáte dnes do poludnia veľa času pretože na celú rozprávu máme 20 minút. Pán Rybik. Och, eh, Ďakujem za slovo, pani predsednička. Chcem sa poďakovať aj za tie dva eh, príspevky. Myslím, že eh, skutočne udreli klinec po hlavičke. Programy rastu potrebujú nové rámcové podmienky, preto na európskej úrovni sme sa stali veľmi vnímavými, pretože skutočne tu ide o rozdelenie finančných prostriedkov, narávanie s daňovými výnosmi. Myslím, že skutočne treba e, venovať pozornosť malým strední, stredne veľkých podnikov e, e, existujúce objemy e, rizikového kapitálu sú absolútne nepostačujúce e, pre malé a stredne veľké podniky. A e, doteraz tie mechanizmy rizikového, rizikového začiatočného kapitálu fungujú tak, že príliš krátko sú k dispozícii, nepostačujú na to, aby skutočne sa rozbehol, rozbehol podnik. Ak chceme skutočne vytvárať pracovné miesta, nesmieme tak rýchlo stiahnuť tie peniaze z podnikov, štátov. No a No a potom e, vieme, že že eh, aj čo sa týka eh, vlastne eh, zdaňovania, musíme vlastne uvažovať o tom, ako lepšie stimulovať. U, u nás v Európe je vlastne tá hranica, po ktorej už je, nastáva daňové zoťaženie, pričom v Amerike je to 10 <clears throat> krát vyššie. Máme skutočne viacero modelov, Napríklad v Arabských e, Emirátoch sú e, tzv. free zone, tam je e, nulová daň z príjmov právnických osôb a fyzických osôb a jednoducho musíme sa zamyslieť nad tým, že by sme mali tú, tú daňovú zaťaženosť mali preniesť do tej fázy konzumu a vlastne odľahčili daňové tú fázu produkcie. Po druhé, keď aj napriek tomuto nebudeme mať dosť, eh, dosť eh, financií pre malé, stredne veľké podniky, aby dokázali investovať, aby dokázali vytvárať eh, pracovné miesta, tak treba sa poobzerať, čo je k dispozíciu, mm, čo, čo ponúkajú banky. Myslím, že Európy, Európania ponúkajú dobré kofinancovanie a dobré podmienky a pritom banky e, sú tí, ktorí vlastne sú výrazne e, zarábať na akýchkoľvek mechanizmoch, predovšetkým e, práve v tej fáze, keď majú poskytovať akýsi započatie podnikateľskej činnosti. E, myslím si, že to treba zmeniť. E, vieme, ako dopadla Eureka. Treba vlastne uzavrieť e, dohody s väčšími partnermi na väčšie sumy a tým vlastne rozbehnúť mechanizmy verejno-súkromných prostriedkov. No a ešte tretia alternatíva je taká, že budeme mať burzu s cenými papiermi malých a stredne veľkých podnikov, teda spoločne s bankami e, uvedieme na burzový e, trh e, cenné papiere malých stredne veľkých podnikov a tak záujemcovia, investori, občania môžu si kupovať tieto tieto podiely, teda cenné papiery v týchto malých, stredne veľkých podnikov, čím vlastne znášajú riziko, ale aj prípadné výnosy. Takéto možnosti sa núkajú. Ďakujem. Grazie. Ďakujem. A e, teraz dostane slovo pán Kreuzmann. Je to ďalší spravodajca. Ďakujem pekne. Ja sa pokúsim formulovať len hrstku programov Pán Lau, vy využívate EEN v Bavorsku a vlastne my sme zišli na jednom podujatí, že malé a stredne veľké podniky e, vlastne sú podporované, aby koncipovali nejakú žiadosť, žiadosť o finančné prostriedky. Vy ste povedali e, vo vašom príspevku, že musíme nejakým spôsobom znížiť administratívnu záťaž na vašej praxe. Čo by ste mohli odporučiť? Eh, odporučiť, odporučiť eh, v tom zmysle, aby programy napríklad COSME sa stal atraktívnejším pre malé, stredne veľké podniky. Po druhé, vy ste povedali, že tie záruky sú príliš nízke na úrovni 150 tisíc bolo bolo by dobre to, to e, zvýšiť na trojnásoboch. A v podstate zdá sa nám, že e, ho, hovorili, my sme uvažovali o tej alternatívy 50 tisíc a vlastne viac zaangažovať banky, aby sa dali e, vlastne zvýšiť tie, e, tie e, záruky. Čiže sú tu dve možnosti. Buď e, buď zmierniť požiadavky na ručenie, alebo naopak poskytnúť vyššiu sumu k dispozícii, čiže ten limit vyšiel do 500 tisíc. Ja som sa zúčastnil jedného podujatia komory priemyselnej a tam boli, bola to komora, ktorá zastrešuje remeselníkov Myslím si, že treba e, sa zamyslieť nad tým, ako zatraktívniť tieto programy. Myslím, myslíme si, že v tomto období, keď je skutočne veľmi málo prostriedkov k dispozícii e, a e, áno, presadzuje sa tu prvok inovácie, že tí majú šancu, ktorí sú inovatívni, no zároveň si musíme položiť otázku, čo to znamená inovatívny a je tu vytýčený ten horizont do roku 2020 e, a e, hovorili sme Hovorili sme o tom, že treba sa zamyslieť eh, nad tým, ako dôjde eh, k transferu, k transferu eh, nielen tomu technologickému, ale vôbec aj toho know-how. Povedzme, máme, máme mnohých veľmi úspešných podnikateľov, remeselníkov, ktorí povedzme vybudujú firmy, ale nemajú následovníkov. Ako zabezpečiť to následníctvo? Ďakujem. Ale, kolega Odi. Ďakujem. Teraz sa o slovo pán Odi. Ďakujem, e, pani predsednička, a ďakujem aj kolegom za zorganizovanie tohto vypočutia. E, rozhodne e, sme toho názoru, že naše malé a stredne veľké podniky sú tým základom, na ktorom môžeme budovať ďalší rast. Chcel by som položiť niekoľko otázok. Najprv, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť, ktorá je skutočne hlavnou témou tejto prvej časti. Uh, Akým spôsobom by podľa vás bolo možné zvýšiť konkurencieschopnosť našich malých a stredne veľkých podnikov. Vieme, že v rámci konkurenceschopnosti hovoríme o konkurenceschopnosti, ktorá je spojená s e, cenami, s e, teda cenami, e, s prvkami, ktoré vstupujú do cien a potom je to konkurencieschopnosť, e, ktorá súvisí s tým, čo nie je súčasťou cien. Sú to patenty, inovácie, sú to, je to riešenie konfliktov, je to rýchlosť, ako sa riešia tieto konflikty. Akým spôsobom možno zvyšiť tento druhý typ konkurencieschopnosť, najmä po, konkurencieschopnosti, najmä pokiaľ ide o malé a stredné podniky. My vieme, že v rámci EÚ sa všetko točí okolo konkurencie je schopnosti založenej na cenách. Aj v rámci volebných kampaní sa využívajú tieto témy, pretože mnohí ľudia sa domnievajú, že e, ceny e, v podstate, e, pokiaľ ide o tú návratnosť, tak tá nemá vplyv na konkurencieschopnosť. Čo by ste k tomu mohli povedať? Druhá otázka, to je produktivita. E, otázka, sú naše malé a stredne veľké podniky dostatočne e, rentabilné? Či európsky pracujú? vedúci pracovník e, v rámci týchto podnikov naozaj dostáva všetko, čo treba. A po tretie to sú e, rôzne zmeny, e, pokiaľ ide o spôsob vlastníctva malých a stredných podnikov. Pokiaľ ide o veľké, tak tam podniky, tam sa to robí pomerne ľahko, ale pokiaľ ide o malé a stredne veľké podniky, tu nám, pokiaľ ide o tieto rôzne E, zmeny či presuny, e, tak tam nerobia e, obchodné komory dostať to, dosť, aspoň nie vo Francúzsku, na rozdiel, dajme tomu, od e, Rakúska. A ďalej to je sociálny dialog v rámci malých a stredných podnikov. Často sa hovorí, že tieto podniky majú ľudský rozmer, pretože šéf podniku má blízko k svojim e, pracovníkom, ale mňa skutočne udivuje, že e, priemerná mzda E, v Európskej únii sa značne líši, líši najmä pokiaľ ide o bývalé komunistické krajiny, pretože tam niektorí ľudia zarábajú 200 e, až 300 eur e, mesačne. Ako je to možné, že naše malé a stredne veľké podniky sa v tomto smere, to znamená vo vývoji konkurencieschopnosti, e, nachádzajú na mieste, ktoré im prináleží. E, a to treba samozrejme porovnávať aj s ostatnými kontinentami a krajinami, ako je Čína, Spojené štáty a tak ďalej. Ďakujem. E, ďakujem. Ja by som sa chcela poďakovať obidvom rečníkom za to, že hovorili vecne a že hovorili o skúsenostiach vo svojich vlastných krajinách, regiónoch. E, myslím si, že z toho však možno vyvodiť ponaučenie pre celú Európu, čo ma teší, pretože často máme dočinenia s byrokratmi z rôznych združení, ktorí si neuvedomujú, ako vyzerá realita priamo v teréne. Takže ďakujem za to, že hovorili prakticky. Ale e, treba si uvedomiť, že prechádzame osobitným obdobím, keď parlament e, a ďalšie inštitúcie hovoria o mnohých nových programoch, kozme a podobne. Pripravuje sa nariadenie o e, fonde súdržnosti a to samozrejme súvisí aj s takými otázkami, ako je konkurencieschopnosť a rast, pretože e, takisto fond súdržnosti môže byť v tomto smere dôležitým nástrojom. A pokiaľ ide o dostupnosť úverov, e, hovorili o tom aj naši rečníci, my v tomto smere máme taký zámer, aby všetci mali možnosť využívať nové nástroje, e, rôzne záruky, ale je potrebné sa pozrieť na realizovateľnosť, na uplatniteľnosť týchto nástrojov a ako aj na príslušné prahy. E, musíme teda tieto nástroje posudzovať z hľadiska tých, čo ich majú používať. A ďalej, aký je, roz, aká je, aký je vzťah medzi týmito rôznymi fondami, Európskou investičnou bankou a tak ďalej, ako vyzerajú vzťahy e, s národnými a regionálnymi bankami. Pán Rubik povedal, že do týchto sietí často vstupujú regionálne banky, ale je potrebné, aby e, tieto si navzájom konkurovali, je veľmi ťažké do toho zapojiť regionálne banky. E, to, čo vy navrhujete na zlepšenie tejto situácie, pokiaľ ide o e, dostupnosť úverov, to by nás veľmi zaujímalo. Ďakujem veľmi pekne. Sú ďalšie žiadosti o slovo? Nie. Je tomu tak? Takže odovzdávame slovo naspäť nášmu e, pozvanému rečníkovi a preto nech sa páči, pán Lav, máte slovo. Ja, vielen Dank für Ihre Fragen und Ďakujem za vaše eh, otázky aj eh, podnety. Budem sa snažiť byť stručný, pán Rubik. Ďakujeme za tie informácie aj tie eh, podnety ohľadom úverov, záruk. Aj pán Krojcman naznačil, že dá sa ešte urobiť e, viac tej úrovni komisie a Európskeho parlamentu z hľadiska ich tlaku komunikácie s bankami. Pán e, Krojcman, e, vy ste konštatovali, že by bolo dobré vytvoriť niečo, skombinovať niečo, čo zatiaľ neexistuje. Skutočne e, našim zámerom nie je e, vytvárať nejakú ďalšiu úroveň, nejaký ďalší stupeň e, nad EEN. My si uvedomujeme, že financovanie je veľmi dôležitý stavebný kameň, ale nie je to jedný, jediný stavebný kameň v tej stavbe, ktorú budujeme je dôležité, aby EÚ e, e e, vytvárala nejaké štruktúry, ktoré, sa, ktoré skutočne fungujú v praxi existujú e, spolkové krajiny, kde existujú dobré, dobré e, mechanizmy s finančnými partnermi. U nás napríklad máme isté problémy. Potom pán Krojcman e, sa, sa poukázal na to, v čom sú tie slabé miesta, ktorým treba venovať pozornosť. Myslím sa, že tým najslabším miestom, najťaživejším zároveň je veľká administratívna záťaž a, a s tým treba niečo robiť. A malé a stredne veľké podnike, podniky e, by sa mali stať akýsimi trvalými hráčmi aj v rámci medzinárodného pôsobenia a na to sa chceme zamerať Ehm, my vieme, že máme v eh, našej komore aj eh, komory, ktoré sú teda zamerané na eh, vývoz. Je to taký fenomén Nemecka. No a musíme si uvedomiť, že dôležité sú tie okolité trhy. Pre nás teda je to Rakúsko. No a e, musíme povedať, že často narážame na hranice e, tej siete EEN, pretože snažíme sa hľadať partnerov do takejto siete aj za našimi hranicami. No a ma snažíme sa skutočne nejakým e, spôsobom osloviť tých partnerov aj v zahraničí prostredníctvím ďalších štruktúr. No a potom pán Šparder Eh, poukázal na to, že definícia malých a stredne veľkých podnikov je veľmi prísne. No a vieme, že eh, problematické miesta je nákup základných súrovín, potom je to vlastne akési posudzovanie firiem podľa toho, aký majú počet zamestnancov. Čiže je tu, <clears throat> je tu eh, viacero otázok, ktoré treba riešiť a treba kategorizovať na, na základe nie nejakých kumulatívnych výpočtov, ale zohľadňujúc kvalitatívne parametre. Potom ste sa dopytovali na business transfer. Tam nie je ten najhorší problém financovanie, ale ako naša komora zistila, tu skutočne ide o absentujúci klímu, absentujúci klímu dôvery a, a musím povedať, že e, my sme e, v rámci našej e, komory vlastne mali, mali veľmi úspešný prípad, kedy sa 4 roky budovalo, hľadalo sa riešenie, riešenie, ktoré sa vlastne našlo medzi medzi rodinami zúčastnenými v týchto podnikoch a je veľmi dôležité je, je dôležité pomáhať tak tým podnikom, ako to potrebujú. Ten prípad, ktorý som opisoval, tam skutočne išlo o, o obchodné zameranie sa e, smerom na východ, išlo konkrétne o prípad Indie. No a ak hovoríme o, o Bavorsku, ak hovoríme o, o o, o celom Nemecku, e, tak 60 tých exportov skutočne sa, o, e, sa, e, sa, sa, sa je zameraných alebo končí v rámci Európy. A to je teda gro problémov, ktoré ktoré majú naše podniky, súvisia súvisia s tým, ako majú v praxi uplatňovať, dodržiavať európsku legislatívu a úspešnejšie sa presadzovať na trhoch. Veľmi pekne. <clears throat> Pán Lau. Slovo dávam nášmu expertovi, ospravedlňujem sa, rád by som e, zopak nadviazal na to, čo ste hovorili, ale nemal som meno, e, pero, pardon, nemohol som si poznačiť vaše mená, ale v každom prípade by som rád zareagoval na tie témy, ktoré ste otvorili, najmä na otázku toho, akým spôsobom dokážeme zabezpečiť, že naše malé a stredné podniky budú konkurencieschopnejšie. Samozrejme, e, mzdové náklady nie sú ultimátne riešenia a vlastne pôvod všetkých problémov. Sú časťou toho problému, ale nie jeho jediným dôvodom. Najmä keď sa pozrieme na na azijské krajiny, e, tak e, sú krajiny ako napríklad Korea, ktoré majú veľmi podobné náklady e, na pracovnú silu, ako máme my ale majú oveľa konkurencieschopnejší systém, sú oveľa konkurencieschopnejší než krajiny Európskej únie. Prečo? Pretože byrokracia je obrovské bremeno, ktorému čelia naše firmy. A zároveň sú veľmi veľkým bremenom a zádrhelom, keď hovoríme aj o teritoriálnej súťaži. Veľmi veľa ľudí hovorilo o tom, že musíme definovať územia a teritória, v rámci ktorých by sme mali mať e, voľný obchod, podobne ako sa to deje napríklad v, v, v Spojených arabských emirátoch. E, Spojené arabské emiráty sú niečo, čo by sme možno mohli podrobnejšie preskúmať, pretože keď hovoríme o teritoriálnej konkurencieschopnosti, tak je to úplne kľúčové. Musíme vytvárať ďalšie stimuly preto. som presvedčený, že stále viac e, musíme našim e, firmám uľahčovať, najmä v oblasti fiškálneho bremena, najmä v oblasti e, celkovej záťaže bremena v oblasti administratívy a správy ľudských zdrojov to všetko spôsobí, že Európska únia bude konkurencieschopnejšia. A preto pevne verím, že v budúcnosti budeme môcť mať aj spoločnú daňovú politiku. To je práve to, čo potrebujeme. Pokiaľ nebudeme mať jedny pravidlá pre všetkých, ktoré sa týkajú daní na celoeurópskej úrovni, tak potom sa dostaneme do veľmi komplexných vôd v Taliansku. Okrem tohoto všetkého máme ešte aj problém s pomalosťou nášho právneho systému, s meškaniami v právnom systéme. E, tie vytvárajú akúsi demotiváciu pre firmy. A keď sa vám to pozeráme ako obchodná komora, a chceme pomôcť, tak, e, tak tu je aj kultúrny aspekt, ktorý je veľmi dôležitý Firmy nie sú len čosi, čo patrí rodine alebo jedincovi. Firmy budú pomáhať celým komunitám eh, vyvíjať sa a preto investovanie do firiem a zároveň zväčšovanie vnútorného kapitálu firiem je naozaj veľmi dôležité, pretože to dá eh, väčší, väčšiu stabilitu jednotlivým firmám mali sme možnosť vypočuť si to aj z pozície riaditeľov a, a hlavných vedúcich predstaviteľov firiem. Veľa sme investovali, chodili sme do zahraničia, chodili sme do Indie, do Francúzska, teraz ideme do Brazílie. Naša firma e, v je aj v mene iných firiem. A teda všetko, čo sme robili až doposiaľ, sa stáva naozaj veľmi dôležitým a má to uh, má to e, široký dopad, pretože vytvárame e, trhový dopad aj v iných oblastiach. Ne všetky príklady sa dajú e, opakovať. My sa snažíme propagovať kultúrnu políciu preto aby stále viac a viac podnikateľov mohlo vkladať kapitál do svojich firiem, aby mohli investovať do podnikov a do majetku týchto firiem. A práve v tomto smere je tento proces naozaj veľmi dôležitý. Je to kritické, tak, aby sme dokázali zabezpečiť, že budeme môcť dôsledne overovať tieto možnosti. Veľmi málo kedy počuť, že podnikatelia hovoria, e, že, im, že z európskej úrovne im bolo uľahčené získať prístup k fondom, pretože keď jednoducho idete na úroveň talianských bank, je niekedy veľmi ťažké získať prístup k, k eurofondom. Veľmi málo kedy môžeme počuť, že ľudia by eh, priznali alebo potvrdili, že práve banky im pomohli. To je veľmi zložité, pretože vývoj, eh, vývoj firiem veľmi úzko závisí od dostupnosti úverov a to je problém číslo jedna. Sú to naozaj veľmi veľké zádrhely a problémy pri prístupe k úverom. Eh, banky majú častokrát veľmi rigidný prístup v tomto smere. Neanalizujú to, aká časť kapitálu vám pomáha vyvíjať vašu firmu, budovať vašu firmu a nerozlišujú to vlastne od kapitálu, ktorý sa využíva pre iné aktivity. A práve preto tu je tu, tu musí byť väčšie, presnejšie rozlišovanie toho, na čo má byť tento kapitál využitý a zároveň by tu mala byť aj väčšia otvorenosť zo strany bank eh, pri poskytovaní a využívaní tohoto kapitálu. Ďakujem veľmi pekne, chcem vám poďakovať v mene celého výboru, chcem vám poďakovať pánovi Laovi a pánovi Spáde eh, za poskytnutie prezentácií. Môžeme prejsť teraz do druhého panelu eh, nášho vypočutia. Poprosili by sme rečníkov, aby sa vymenili. Bene, allora... Dobre. Môžeme teraz prejsť do druhej časti diskusie k druhému panelu. Tu by som rada na pódium pozvala Luka Hendrixa, ktorý je riaditeľom UEAPME a Ďalej by som rada pozvala Gabriela Guču, ktorý je členom skupiny na vysokej úrovni nezávislých aktérov v oblasti administratívneho zaťaženia, teda skupiny, ktorá skúma administratívne zaťaženie. Môžeme teda začať druhý panel. Upozorňujem, že máme rovnako obmedzený rečnícky čas 10 minút na rečníka a potom budeme mať zhruba 20 minút na diskusiu. Takže začneme e, s Lukom Hendrixom. E, nech sa páči, máte zhruba 10 minút. Ďakujem veľmi pekne, vážená, vážená pani predsednička. Chcel by som sa poďakovať aj výboru ITRE za to, že ma pozvali na tento hearing, ktorý sa týka uh, malých a stredných podnikov a konkurencie schopnosti. Pokiaľ ide o moju dnešnú tému, to je znižovanie administratívnej záťaže. A skutočne mám v úmysle hovoriť len 10 minút, ale hovoriť 10 minút o takejto dôležitej téme, e, to je skutočne veľká výzva. Prečo? Otázka znižovania administratívnej záťaže je na programe našej organizácie a samozrejme aj súčasťou každodenného života malých a stredných podnikov už celé roky. Hoci e, je e, na programe týchto podnikov e, veľmi málo sa doteraz urobilo na to, aby sa uľahčil život malých a stredných podnikov. Samozrejme, ehm, vďaka komisii E, sa e, dostala téma znižovania administratívnej záťaže na vysoké miesto v politickom programe EÚ, pretože nebolo, nie je tomu vždy tak aj v členských štátoch. V prvom rade treba povedať, že napriek tomu, že my sme samozrejme proti neúmernému finančnému zaťaženiu malých a stredných podnikov, ale komisia teraz navrhuje, aby sa použilo jednoduché riešenie znižovania zníženia administratívnej záťaže malých a stredných podnikov tým, že sa im e, e, umožní výnimka z európskej legislatívy. Podľa nás to nie je dobré riešenie. Ďalšou témou je to, že väčšina e, administratívnej záťaže vyplýva z národných a regionálnych predpisov, pretože členské štáty používajú rôzne metódy a my si myslíme, že v, sa na to dostatočne neprihliada. Komisia sa domnieva, že pomôže členským štátom znižiť gold plating. My sme už povedali, že ak chceme European or... E, že ak chceme zjednodušiť európsku legislatívu vo všeobecnosti, nemožno to urobiť e, zjednodušenými riešeniami, pretože zjednodušené riešenia na túto zložitú otázku jednoducho neexistujú. Uh, E, malé a stredne veľké podniky vo všeobecnosti nemajú problém s cieľmi e, legislatívy, ale ich problémom je to, ako tieto ciele, ako tieto právne predpisy implementovať v samotných týchto podnikoch. Čiže toto je ten eh, problém. Takže my nemáme nič proti legislatíve ako takej, podľa nás je potrebná, ale vidíme, že je potrebné zjednodušiť postupy, je potrebné prijímať eh, postupy či predpisy na eh, vyhovujúce potreba malých a stredne veľkých podnikov, čiže um, toto je náš zámer. Um, umožnenie výnimiek malých, malým a stredným podnikom z európskej legislatívy podľa nás nie je správnym smerom. Myslíme si totiž, že pokiaľ, boli e, nariadenia, pokiaľ sa nariadenia prijímajú len vtedy, keď sú potrebné a len vtedy, keď e, e prihliadnú na tieto menšie subjekty, tak vtedy si myslíme, že tieto výnimky nebude potrebné vôbec ehm, poskytovať. Ehm, myslíme si, e, že malé a stredné podniky e, by e, mali byť súčasťou európskej legislatívy, pretože tie výnimky by pre ne dokonca ešte zvýšili administratívnu záťaž pri snahe uplatniť sa na vnútornom trhu, pretože keď e, by boli malé podniky vyňaté, to neznamená, že by mikropodniky nepotrebovali legislatívu na vnútroštátnej úrovni, pretože sme svedkami toho, že členské štáty budú aj naďalej uplatňovať eh, svoje právne predpisy aj na mikropodniky. Dôsledkom teda bolo, by teda bolo to, že na miesto harmonizácie pravidel na európskej podniky by tie najmenšie podniky ešte stále mali dočinenia s rôznymi predpismi na vnútroštátnej úrovni, čo by ich eh, vstup na vnútorný trh ešte stiažilo. E, e, takisto by to stiažilo ich e, možnosť uplatni- vyvíjať cezhraničné aktivity. Čiže Dva z tých návrhov, návrhov, o ktorých tu dnes hovoríme, to znamená kozme a internacionalizácia malých a stredne veľkých podnikov, e, ktorá, ktoré súvisia s návrhom komisie, aby sa udelila výnimka malým a stredne veľkým podnikom, to by bolo kontraproduktívne a v skutočnosti by výsledkom bolo upretie možnosti mikropodnikov vstúpiť na vnútorný trh, pretože sme svedkami fragmentarizácie trhu. A, a čo je najdôležitejšie, treba brať do úvahy ekonomickú realitu. Skutočnosť je taká, že trh a v tomto prípade to bude eh, dodávateľstvo, eh, dodávateľsko-odberateľský reťazec, verejné obstarávanie. To všetko by v praxi nutilo mikropodniky, aby sa tak či tak prispôsobili predpisom, z ktorých sú vyňaté na európskej úrovni. Čiže toto je len ekonomická realita. Znamená to, že by to nepomohlo znížiť administratívnu záťaž pre malé a stredne veľké podniky, iba naopak, vzhľadom na to, že európska legislatíva neprihliada na princíp najprv e, malé veci a keď e, bude e, navrhovaná skôr s ohľadom na veľké podniky, tak e, tieto pravidlá sa neprispôsobia potrebám a charakteristikám malých a stredne veľkých podnikov. Okrem toho, vyňatie mikropodnikov to je ďalšia prekážka k rastu a rast je zároveň jedno z hlavných otázok dneška vzhľadom na e, účinok Prahu. Zavedzenie Prahov to je vždy chulostivá otázka ale tým, že sa udeli výnimka mikropodnikom z rozsahu pôsobnosti európskej legislatívy, výsledkom by bolo to, že keby malé podniky chceli prijať ďalších zamestnancov, účinkom by bolo to, že zrazu by museli e, prijať e, alebo začať uplatňovať mnohé právne predpisy, z čoho vyplýva, že najmenšie podniky e, nebudú veľmi ochotne prijímať e, Eh, viac zamestnancov, aby sa dostali pod rámec pôsobnosti európskej eh, legislatívy. Čiže tu nevidíme riešenie. Čo teda žiadame. V prvom rade je potrebné eh, lepším spôsobom testovať malé a stredné podniky a predovšetkým mikropodniky. Komisia navrhuje, aby európske malé podniky boli vyňaté v prípade, že proporcionalita novej legislatívy pre e, mikropodniky nie je dokázaná. E, my navrhujeme to, že keď záťaž pre malé podniky je príliš vysoká, tak tieto by nemali byť vyňaté spod pozornosti novej legislatívy, ale by nemal byť vôbec takýto návrh novej legislatívy predložený, pretože keby sme vyňali 99% všetkých podnikov z tejto veľkosti z novej legislatívy, nemá zmysel ju vôbec prijímať. Okrem toho potrebujeme lepšie konzultácie my e, potrebujeme aj názory malých a stredných podnikov, ale problémom je to, že komisia často tieto názory nevypočuje. A ako som už povedal, potrebujeme aj zmenu kultúrnej paradigmy. Potrebujeme uh, E, pozerať novým spôsobom na európsku a vnútroštátnu legislatívu. Potrebujeme, aby sa zavádzala e, zásada len raz a potrebujeme teda legislatívu len vtedy, keď je skutočne potrebná. Komisia navrhuje aj vypracovanie správy pardon, e, navrhuje, aby sa konzultácie s malými a strednými podnikmi robili prostredníctvom Ien. Ja e, e, si myslím, že my nemáme nič proti európskej podnikovej sieti. My si myslíme, že z pohľadu členských štátov funguje. Máme na to niekoľko príkladov, ale podľa nás a podľa našich skúseností, podľa nás EEN, Európska podniková sieť, sa jednoducho nedostane k väčšinu väčšine malých a stredne veľkých podnikov a preto je potrebné, aby sa reformovala táto sieť tak, aby prihliadala na rozmanitosť jednotlivých eh, podnikateľských organizácií na národnej úrovni. Pokiaľ ide o kozme, vo všeobecnosti sme s tým e, celkom spokojní, ale chýba nám tam to, že e, z návrhu komisie e, úplne chýba Small Business Act. Potrebujeme, aby boli rôzne podnikateľské organizácie lepšie zapojené aj do následného sledovania programu. A okrem toho ten program nie veľmi presne e, hovorí o tom, čo chce dosiahnuť. Pokiaľ ide o oznámenie oznámenie komisie o internacionalizácii. Myslíme si, že komisia ide správnym smerom a veľmi sme spokojní s týmto návrhom. Jediná vec, ktorú bude potrebné vylepšiť, to je EEN. A ako som už povedal, v súčasnosti e, podnikateľské organizácie e, nie sú zapojené do tohto oznámenia. Ďakujem. Grazie. Diamo ora la parola. Ďakujem. A teraz dám slovo Gabriel Goča na 10 minút. A ja budem používať moju materinčinu. Ďakujem pekne za pozvanie na toto vypočutie. Ja by som chcel prezentovať pracovnú skupinu na vysokej úrovni, ktorej predseda pán Štojber. V roku 2007 komisia rozvihla program zameraný na zníženie administratívnej záťaže vyvolanej európskou legislatívou 25 a to roku 2012. Malo sa to realizovať e, e, prehodnotením e, právnych aktov. Začalo sa so 42 a sme dosiahli 72 a to by predstavovalo odhadovaných 80 administratívnej záťaže vyplývajúcej z európskej legislatívy. Tento, táto administratívna záťaž bola aj ocenená na výšku 123,8 miliardy eur. E, tieto odhady, ktoré sú prezentované, tak e, by sa dalo dosiahnuť úrovne tu uvedené e, o celková odhad o 40 miliónov. Doposiaľ sa nám podarilo dosiahnuť 27 miliónov. No a chceme ešte ďalších 13 miliónov zvládnuť. Komisia, keď rozbehla svoj program, E, e, vytvorila vlastne túto pracovnú skupinu na vysokej úrovni. A v podstate išlo o to, že okrem tých 15 členov máme aj pozorovateľov, členov Európskeho parlamentu a v podstate člen náš, náš predseda je bývalý premiér Bavorska. Ďalej máme tu pozorovateľov, pozorovateľov z Európskeho parlamentu, výboru regionov, Aktalu a Gregel Rádet. My sme schválili viac ako 13 stanovisk, ktoré pokrýva viac ako 300 návrhov ohľadom zníženia administratívnej záťaže v podnikovom sektore. O čo ide? Zjednodušenie elektronickej fakturecie ďalej e, zjednodušeniu procesu účtovných závierok pre mikropodniky, modernizácia legislatívy zamerané na tachografy, aby skutočne boli uvedené do života e, výnimky širšie koncipované pre remeselníkov. Očakáva sa, že dosiahnuté úspory by mohli byť 41 miliard ročne. Naša skupina schválila e, viacero e, stanovisk, ktoré sú explicitne zamerané na potreby malých stredne veľkých podnikov. Napríklad schválili sme stanovisko nazývané zjednodušené systémy pre malé stredne veľké podniky. Ďalej zníženie administratívnej záťaže pri plnení e, nariadenia REACH, zjednodušenie pre e, e, rybolov malého rozsahu, ďalej výnimky pre malé obchody, ktoré ponúkajú potraviny, ďalej tzv. <clears throat> tzv riešenie e, problematiky DPH na jednom e, mieste, zjednodušenie celného kódexu. Takisto naša skupina schválila správu o najosvedčenejších postupoch a zásadách na základe skúseností e, z členských štátov. Uvediem niekoľko príkladov Napríklad v Nemecku je tzv. monitor malých a stredne veľkých podnikov. E, tieto podniky sa už v rannej fáze podielajú e, na e, koncipovaní európskej legislatívy. Komisia veľmi vo veľmi rannej fáze legislatívnej e, tvorby komunikuje s malými, stredne veľkými podnikami. Druhý príklad je spo, zo Spojeného kráľovstva. Ide o nový e, rámec pre transpozíciu, zapracovanie európskej legislatívy do národnej. Povedzme, ak sa vytvorí nový, nová administratívna záťaž, tak e, toto musí byť sprevádzané zrušením nejakej doterajšej administratívnej záťaže. To znamená, ak sa jedna pridá, tak musí sa iná ubrať e, a e, malé a stredne veľké podniky by mali požívať rôzne výnimky, napríklad Eh, aj v otázkach pracovnoprávnych, aby mali určitý priestor na eh, rast, eh, na tú nábehovú krivku rastu. Ďalej cezhraničná iniciatíva malých a stredne veľkých podnikov ide o vlastne komory krajín Horného Rakúska, Južných Čiech a Bavorska. Aký je cieľ tohto, tejto iniciatívy je, ide o to, že sa informujú podniky e, jedného štátu o e, základných atribútoch legislatívy v tých dvoch susediacich štátoch. A e, potom sme vytvorili taký kontrolný zoznam, ktorý môže slúžiť na preverenie e, primeranej implementácie. Ide tu o 9 bodov, ktoré treba zohľadniť pri implementácii EU legislatívy. Ďalej a týchto 9 bodov zahrňa napríklad, či dochádza k výmene najsvedčenejších praktík, cezhraničné toky v tomto zmysle. Potom je to aj problematiky e, toho, e, toho zákona o e, drobnom podnikaní. Ako vieme, eh, oznámenie komisie z novembra 2011 bolo zamerané na minimalizáciu eh, legislatívnej záťaže, ktoré sú vystavené malé a stredne veľké podniky. Eh, čo to prinieslo? Prinieslo to toľko, že a, a priori sa vychádza z predpokladu, že malé stredne veľké podniky si zasluhujú výnimky, si zasluhujú určité odľahčenie, aspoň v prvých rokoch svojho fungovania. Ďalej. 21. februára 2012 predseda komisie Barroso oznámil predlženie mandátu pracovnej skupiny na vysokej úrovni. Bolo to predlžené až do roku 2014. A tento nový mandát zohľadňuje potreby, ale teda aj e, e, problémy, e, na ktoré narážajú malé, stredne veľké podniky. Chcel som vám aspoň stručne predstaviť našu skupinu na vysokej úrovni. Táto skupina venuje mimoriadnú pozornosť malým a stredne veľkým podnikom, ako aj mikropodnikom. E, na jednej strane, e, viete, ak hovoríme o veľkých firmách a mikropodnikoch, to sú, e, tak keby sme hovorili o dvoch svetoch a e, musíme povedať, e, že e, z tohto obrovského rozdielu vyplývajú aj požiadavky na určité rozdielne zaobchádzanie s jedným a druhým. Vieme, že veľké firmy žijú v inom svete, akoby a preto presadzujeme myšlienku, že treba po drobných krokoch, ale razantných krokoch postúpiť pred malá firma je organizovaná úplne inak než, veľká podnika, eh, než veľký podnik. A a e, e, takisto aj stredne veľký podnik e, sa líši od spomínaných dvoch. A treba mať aj na zreteli spotrebiteľa. Viete, spotrebiteľ, eh, jemu je dosť jedno, či si kupuje produkt od malej alebo veľkej firmy. Ďalší, dôle, ďalšia dôležitá téma je otázka bezpečnosti pri práci. No a potom sme sa venovali aj e, smerniciam, ktoré upravujú požiadavky kladené na audity, na účtovné závierky. Viete, ak hovoríme o malých, e, stredne veľkých podnikoch, tak ide zväčša o rodinné podmienky, podniky, alebo e, že mm, je, sú, to, sú to podniky, kde majiteľ je zároveň aj riaditeľom a aj osobou, ktorá zodpovedá za účtovníctvo. Inými slovami, e, malé podniky si zasluhujú e, iné zaobchádzanie než veľké a určite nie je na mieste žiadať od nich také rigorózne e, rozsahy účtovníctva, ako je tomu v prípade veľkých firiem Často e, e, sa spomínajú výnimky. Mali by, by to, mali by to byť výnimky vzťahujúce sa na európsku legislatívu, ale e, vzťahujúce sa aj na výnimky na vnútornom trhu. Tie výnimky by mali poslúžiť k tomu, by mali poslúžiť na to, aby boli odľahčené tieto podniky a vždy treba mať na zreteli e, takú kombináciu administratívnych záťaží vyprývajúcej z legislatívy národnej a európskej. Teraz pán Rubik má slovo. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ja mám otázku pre kolegu Hendrixa. E, viete, keď sme hovorili o tých výnimkách, e, tak treba si uvedomiť, že e, prvým krokom je vytvoriť také stimuly, aby vôbec niekto chcel sa osamostatniť, založiť si podnik. Aké máme stimuly? s týmto cieľom. My vieme, že predovšetkým ženy predstavujú veľký potenciál v tom e, e, podnikovom sektore, ako dosiahnuť tu to, aby mladé e, ženy mali záujem o to, aby sa stali podnikateľmi. Po druhé, a je to otázka vlastne prevzatia Eh, podnikov, ako teda pomôcť tým mladým nadobudateľom, aby to zvládli. No a potom je tu tretia fáza. Čo eh, treba urobiť preto, aby by eh, niekto, kto si založí firmu, stane sa podnikateľom, SZČO, ako zabezpečiť to, ako stimulovať to, aby takáto osoba rozšírila svoj podnik, aby vytvorila pracovné miesta. 530 e, miliónov e, tých SZČO e, by mali postúpiť do ďalšej úrovne, aby niekoho zamestnávali a to znamená určité riziko, ako teda stimulovať ich, aby boli ochotní vziať na plecia toto riziko. Ďalej máme Erasmus pre e, malých podnikateľov e, ITRE. E, hovorilo sa tu o implementácii. Chcel by som sa opýtať, aké máte s tým skúsenosti, ako reaguje podnikateľská prax na tento program. Ďakujem pekne. Pani Fordová. Ďakujem pekne. Len niekoľko reakcií eh, k tým konfliktom medzi tým, čo povedali práve vystupujúci rečníci. Všetci veľmi dobre vieme, že malé podniky sú oveľa početnejšie než tie veľké. A malé podniky vychádzajú z mnohých rôznych odvetví. Niektoré sú vo vysokorastových sektoroch, iné sa nachádzajú v nízkorastových sektoroch. A poznámka pána Hendrixa o tom, že nechceme vytvárať bariéry pre rast týchto firiem. No už tieto firmy už teraz čelia celej rade rôznych bariér. Ako hovoril pán eh, Rubik, v momente, keď naberáte druhého zamestnanca, máte tú bariéru. V Spojenom kráľovstve, ako náhle ste dostatočne veľký na to, aby ste platili platili DPH, je tu problém. Mám ďalej rásť alebo nie? Malé podniky sa vždy môžu dobrovoľne vlastne podriadiť legislatíve, ktorá riadi veľké podniky, ale tá myšlienka podľa môjho názoru je, alebo tá otázka je, či chceme mať špecifické výnimky, špecifické <clears throat> možno ústupky pre malé firmy, alebo chceme mať možno špecifické e, pokrytia týchto firiem. Čiže povieme, že táto časť legislatívy sa týka všetkých firiem. Namiesto toho, aby sme povedali, že povedzme tieto ustanovenia sa netýkajú mikropodnikov alebo e, vytvárame nejaký taký nízko problémový režim pre tieto firmy, ale e, keď som ja skúmala malé podniky v mojom regióne ohľadom témy, ako je napríklad legislatíva v oblasti zamestnávania, e, materskej dovolenky a práv matiek vo veľmi malých firmách, až povedzme v prípade firiem, ktoré majú potravinové požiadavky a potra- požiadavky stravovania. Malá rodinná firma nemusí splňať všetky normy v oblasti stravovania ako väčšie firmy, ale je to tak na nás, ako aj na komisii, aby sme hľadali pozmenujúce návrhy, aby sme sa pýtali, či potrebujeme, aby toto pravidlo skutočne platilo pre všetkých. A to je práve možno tá otázka prechádzame tým cvičením, tým procesom skúmania dopadov a myslím si, že ten princíp komisie Think Small First nie je vždy nevyhnutný ak teda komisia robí to, čo má robiť. A to, čo by som naozaj radšej videla, je záväzok špecificky povedať, že toto ustanovenie musí platiť pre všetkých. Namiesto toho, aby malé podniky museli bojovať za ten, ten nízko alebo vysoko odbremenený režim práve v tomto smere by sme mali možno skúmať bez ohľadu na to, kde tieto bariéry existujú, či to je na úrovni 10 zamestnancov alebo 250 zamestnancov, e, musí to byť na nás, aby sme dokázali, že, na, že konkrétne ustanovenia sa musia týkať všetkých firiem. A skutočne ste otvorili aj veľmi dobrú poznámku, ak nejaký konkrétny e, prvok legislatívy bude mať veľký dopad na malé a stredné podniky, tak je dôležité zdôvodniť, prečo takýto prvok legislatívy zavádzame a priori. A v tomto smere vás plne podporujem. Na druhej strane si myslím, že sú e, prvky legislatívy, ktoré sa musia týkať väčších firiem. A to sa týka konkrétne e, oligopolov, monopolov a združení veľkých firiem sú objektívne prípady, keď legislatíva musí platiť. A my musíme dokázať, že tá legislatíva sa musí týkať aj malých, nielen veľkých. A práve tu o tom hovorím, keď eh, hovorím o vynímaní alebo systematickom vyňatí malých firiem z legislatívy. Ďakujem veľmi pekne, slovo a pán Ody, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, a ďakujem aj rečníkom. Veľmi ma zaujalo stanovisko pána Endrichska, ktorý bol veľmi kritický voči Európskej komisii. Dúfam, že komisia počúva a že zoberie na vedomie e, výsledky tejto rozpravy. E, čo povedal? Povedal, že sa nemajú udelovať výnimky malým a stredným podnikom, že treba zjednodušiť pravidla. Nebolo by možné otvoriť e, rozpravu na túto veľmi dôležitú a zaujímavú tému a v tejto rozprave by sa mali potvrdiť politické zásady, e, tým, v tom smere, že treba zjednodušiť e, veci, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť nášho e, kontinentu vo vzťahu, dajme tomu, k USA, Brazílii a tak ďalej, alebo Južnej Koreji. A otázka je, či skutočne sú potrebné špecifické e, predpisy pre malé a stredné podniky. A na jednej strane pre veľké podniky, na druhej strane veľké podniky skutočne majú také rozmery, že ich e, úpadok má obrovský dosah, tak e, ekonomický, ako aj sociálny. Myslím si, že takáto veľmi všeobecná diskusia by bola potrebná. Je potrebné, aby sa ňou zaoberala aj štvorbelová skupina. Pán Barozo e, predržil jej mandát, ale je treba e, si ujasniť, aké návrhy e, predkladá pán Barozo. Pokiaľ ide o predrženie mandátu tejto skupiny, otázka je, či pán Barozo mal na mysli len fungovanie tejto komisie, ale ľutujem, že členské štáty nie sú prítomné, pretože pokiaľ ide o zložitosť fungovania e, malých a stredne veľkých podnikov, tak e, táto v podstate leží na pleciach členských štátov, tak pokiaľ ide o zdaňovanie a tak ďalej. A pokiaľ ide o Európsku úniu, mám pocit, že na tejto úrovni máme akúsi posadnutosť e, a e, myslíme si, že je potrebné zasahovať e, proti e, podnikom a šéfom podnikov ako ľudí, ktorí sú, sa potenciálne dopúšťajú podvodov, ale myslím si, že musíme vychádzať z toho, že najprv máme Európu a potom členské štáty. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka. Moja otázka sa týka témy administratívneho zaťaženia. Nebudem teraz hovoriť e, alebo protirečiť tomu, čo hovorili predchádzajúci rečníci. Ja s nimi naopak súhlasím, ale keďže som sa tejto téme venoval už od roku 2001, tak chcem povedať, že keď sa obzrieme späť Európsky parlament, komisia a rada nerobia nič iné, len vytvárajú ďalšie administratívne bremena a záťaže. To je jednoducho vedľajší efekt legislatívy. Vždy, keď vytvoríme legislatívu, vytvoríme administratívnu záťaž. Preto by sme mali robiť akýsi e, test pre malé a stredné podniky ohľadom toho, aké dopad na nich tá legislatíva bude mať. Zároveň by sme mali skúmať dopady legislatívy v dlhodobom horizonte. Je to veľa lepšie mať konkrétne ciele namiesto toho, aby sme stále len hovorili. Potrebujete mať konkrétne merateľné ciele, aby ste vedeli zmerať to, čo sa vám podarilo dosiahnuť. 25-percentný cieľ na najbližšie obdobie by bol naozaj veľmi veľmi užitočný. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem, hovorí pani predsednička. Nehlási sa už niekto ďalší o slovo? Dobre, dajme teraz slovo našim hostiom, aby oni mohli zodpovedať na otázky. Začneme pánom Hendrixom. Ďakujem veľmi pekne. Pán Rubik odišiel. Ja som práve chcel začať odpovedou na jeho otázku. Zhodov okolností musíme sa pozrieť na to, akú motiváciu majú e, malí podnikatelia pre začatie firmy, pre spustenie firmy. E, prvá, prvým cieľom je, aby on, ona alebo oni e, chceli splniť akýsi cen. Chceli dosiahnuť niečo vo svojom živote a rozhodne prvým účelom nie je zarábať a vytvárať prostriedky. Tým hlavným účelom je, čo si vytvárať. A to musíme zobrať do úvahy. A po druhé, potrebujeme vytvoriť e, to najlepšie možné prostredie. Sice dobrú legislatívu, ktorá umožňuje, aby sa podnikatelia stali dobrými podnikateľmi. Po druhé, celkovým cieľom firmy, no, v tomto smere máme možno trochu odlišnú víziu, ohľadom cieľov a, a snahy vytvoriť e, podnik, nie je, a to chcem zopakovať, nemusí byť tým jediným cieľom vytvárať ďalšie možnosti zamestnania. Podnikateľ musí e, riadiť svoju firmu. Cieľom firmy nie je vytvárať nové pracovné miesta. Ak podnik potrebuje viac zamestnancov, tak e, naplňa iba ekonomickú potrebu a zároveň to robí vtedy, ak si to firma môže dovoliť zamestnať ďalších ľudí. Akým spôsobom môžeme zlepšiť transfer ehm, a zároveň atraktivitu podnikania pre mladých ľudí? To je jeden e, z interných problémov v, našich, e, v našom podnikaní komisia už v polovici 90. rokov e, publikovala veľmi dobré odporúčania pre členské štáty pretože čo je najväčší problém pri prechode, pri transfere e, podnikania a podnikateľských aktivít? V prvom rade je to celkové povedomie, informovanosť, aby sme vytvárali všeobecné povedomie medzi podnikateľmi už v skorých fázach. A to viac ako 10 rokov skôr, ako chcú transformovať svoju podnik, svoje podniky, ale dôležité sú ďalej legislatívne prvky v oblasti dedenia, v oblasti daní a zároveň aj skutočnosť, že podnikateľské právo sa veľmi ľahko neprispôsobuje požiadavkám pre transfer podnikov. E, tu je kombinácia národnej a európskej legislatívy a odporúčam ešte raz e, odporúčanie Európskej e, komisie, ktoré žiaľ ešte nebolo implementované na národnej úrovni. Na Margo otázky pani Ford. Nemyslím si, že máme iný názor Mám, mali sme len 10 minút na to, aby sme vyjadrili našu pozíciu k tomuto nariadeniu. Ale to, čo e, tak nášmu k tejto téme, ale e, na margo toho prístupu Think Small First, tu musíme zaviesť najmä princíp proporcionality. A samozrejme, časť legislatívy by mala platiť len pre najväčšie firmy. Ale myslím si, že toto je skutočne tá výnimka. Najmä keď hovoríme napríklad o e, jadrovej energii a ďalších. Aby sme vyňali legislatívu, treba povedať, že aj v správe je veľký zmetok medzi výnimkami a ľahším režimom. Tá správa mieša tieto dve témy neustále spája a metie. Tu musíme urobiť jednoznačné rozdelenie. Samozrejme sme za jednoduchší, ľahší režim pre malé podniky. Nemyslím si, že tu teda vytvárame ďalší dodatočný problém. Zároveň ste hovorili ešte aj v reakcii na moju poznámku e, to, že, že to môže zvýšiť alebo spôsobiť ťažkosti pre malé firmy, aby mali lepší prístup na trh. Áno, takéto oblasti už niektoré existujú, ale tým, že výjmeme mikrofirmy, tak tieto bariéry sa v podstate zvýšia. A myslíme si, že tieto bariéry môžu byť globálne znížené tým, že budeme úspešne aplikovať princíp Think Small First, a to adekvátnym spôsobom. Myslím, že som azda zodpovedal na všetky poznámky. Grazie. La parola ora al... Ďakujem veľmi pekne. A teraz doktor Guča, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, len veľmi stručne. Pán Rubik hovoril o stimuloch. O stimuloch pre firmy a podľa mojej skúsenosti oni nechcú stimuly, oni eh, chcú aby sa im život nekomplikoval. Chcú jednoduché systémy, chcú jednoduchý spôsob konania. Ehm, nehovoríme tu o nedostatku obrany pre spotrebiteľov. My chceme iba vytvorenie jednoduchých systémov s menším objemom administratívnej záťaže. To, čo teda chceme, je ehm, namiesto stimulovania chceme len e, ničiť prekážky, ničiť bremena. A práve preto chcem zdôrazniť, že súhlasím s pánom Hendrixom Firmy sú tu preto, aby podnikali, aby e, čo si vytvárali a majiteľia malých podnikov nemajú čas, ktorý si môžu dovoliť stratiť. Samozrejme, že istá legislatíva, regulatíva je nevyhnutná, ale nemajú čas, ktorý si môžu dovoliť stratiť a to musíme zobrať do úvahy. Zároveň musíme brať do úvahy aj to, že veľké firmy môžu vynakladať čas na zložitú legislatívu, majú odbory, právne odbory, ktoré im umožňujú prispôsobovať sa tomu, ale e, mikropodniky si nemôžu dovoliť strácať čas stále komplexnejšími e, pravidlami a legislatívou. Pani Ford e, sa pýtala na istú, isté protirečenie, ktoré, ktoré nastalo medzi rečníkmi, ale v Spojenom kráľovstve treba povedať, že je tak veľa nezamestnaných ľudí, Ak by všetky firmy mohli zamestnať viac ľudí, tak problém nezamestnanosti by sa stratil v Spojenom kráľovstve, ale častokrát potrebujete oveľa jednoduchší systém preto, aby ste mohli zamestnať človeka. Samozrejme, e, neskúmame teraz oblasť e, pracovnej legislatívy, pracovného práva a otázok zamestnanosti, ale e, je nevyhnutné, aby sme zjednodušili proces zamestnávania človeka a hovorím teda o oblasti e, spotrebiteľského zdravia, bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku a tak ďalej. Firmy trávia veľmi veľa času vyplnením formuláru. Musíme sa tomu e, vyhnúť tam, kde sa to dá. Pán Ody hovoril o téme zjednodušenia, ktorá by mala byť tým hlavným vedúcim princípom. Samozrejme, zjednodušovanie musí byť tým hlavným princípom pre malé aj veľké firmy to, čo my potrebujeme, je zjednodušenie legislatívy. Chceme, aby firmy a občania chápali legislatívu, aby je rozumeli, aby táto legislatíva bola pochopiteľná. Na prvý pohľad je dôležité, aby sme mali rovnaké pravidlá pre malé aj veľké firmy. Tieto, tieto z vás svety sú ale úplne odlišné a preto potrebujeme systém um, systém jednoduchého, jednoduchého, jednoduchých pravidiel pre malé firmy. Mali by sme mať aj isté výnimky tam, kde to je nevyhnutné. A keď hovoríme o tej skupine na vysokej úrovni, tam sme priniesli mnoho rôznych návrhov a Európsky parla- na, na úrovni Európskeho parlamentu a komisia. A bola dosiahnutá dohoda ohľadom systému výnimiek medzi parlamentom a radou v prípade smerníc a uplatňovanie týchto smerníc pre mikropodniky to je výsledkom návrhu, ktorý vyplýval e, z toho, čo sme predložili na, na našej skupiny pre, na vysokej úrovni. Takže komisia si osvojila veľa našich návrhov a pretavila ich do do konkrétnych prvkov. Keď hovoríme o členských štátoch, je tu skupina zástupcov členských štátov, podobná našej skupine, to, čo komisia chcela, je e, vlastne vytvoriť akúsi skupinu národných expertov pre oblasť lepšieho riadenia, a lepšej regulatívy. Takáto už existuje. A potom tu ešte ďalšia skupina, ktorá má iný rozmer. A to je skupina, to je tzv. Štojbrová skupina. A potom je tu pán Benson, tu sme hovorili o tých výsledkoch, ktoré sa už podarilo dosiahnuť. Uh, treba povedať, že niektoré z našich argumentov už boli dosiahnuté, z našich uh, návrhov sa už osvojili. Mali sme to návrhy, ktoré mali znížiť administratívne bremeno o 25 Tento cieľ bol naplnený. Podarilo sa nám to znížiť. Niektoré z týchto opatrení ešte stále, stále ale čakajú na uplatnenie a stále ešte sú v procese prípravy alebo úpravy. Ďakujem veľmi pekne. Tým sa dostávame na koniec druhého panelu eh, rečníkov. Chcem poďakovať eh, dvom rečníkom alebo dvom hostom, ktorých sme tu mali pozvaných, eh, pánovi Hendrixovi a pánovi Kučovi. Chcem im poďakovať za ich príspevky a ich vystúpenia. A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

il cambio per la... Ďakujem pekne. Teraz sme sa dostali k rečníkom v rámci tretieho panelu. Takže začneme. Hneď odozdávam slovo našim pozvaným rečníkom. Celkom sa nám darí dodržiavať časový rozvrh. Nemáme to veľmi veľa poslancov, takže nemusíme eh, venovať veľmi veľa času rozprave. Eh, hneď odovzdávam slovo Danielovi Kloketovi, ktorý je riaditeľom organizácie Business Europe, má 10 minút. Pani eh, predsednička, dámy a páni, veľmi pekne vám ďakujem za vaše pozvanie. Ďakujem ITRE za zorganizovanie tohto vypočutia. Myslím si, že existuje široká zhoda názorov na e, tému tohto panelu, to znamená pomôcť malým a stredným podnikom využívať e, podnikateľské príležitosti. Tu sa zameriavame predovšetkým na tri kľúčové témy. Poprvé, ako rozšíriť e, všeobecné podnik- podnikateľské príležitosti. To je klasická agenda obchodnej politiky po druhé, ako posilniť e, konkurencieschopnosť malých a stredne veľkých podnikov, aby sa dokázali presadiť v globálnej konkurencii. A po tretie, ako um, vytvoriť e, efektívne podporné služby na regionálnej, národnej a európskej úrovni s tým, aby tieto úrovne sa navzájom doplňali. Chcel by som sa zamerať predovšetkým na túto poslednú tému, ktorá je jadrom oznámenia komisie Malý biznis, veľký svet. Začneme teda celkovou podporou a celkovým systémom podpory, ktorý je vytvorený. Ako viete, e, patrí doň 300 verejných programov na pomoc internacionalizácii malých a stredne veľkých podnikov. Je tento systém adekvátny, je efektívny? Názor Business Europe je taký, že tieto verejné podporné služby rozhodne predstavujú e, dôležitý nástroj na pomoc e, malým a stredným podnikom MSP e, na ich všeobecný rozvoj. Podľa nás však tento nástroj nie je dostatočne optimalizovaný, optimalizovaný na to, aby umožnil eh, MSP eh, plne využiť existujúce príležitosti a predovšetkým možnosť synergie jednotlivých aktérov. Z tohto dôvodu podporujeme návrh komisie, aby do poskytovania služieb pre MSP eh, vniesla európsky rozmer na viacerých prioritných trhoch. Samozrejme, nemali by sme sa snažiť rozvíjať túto európsku dimenziu vo všetkom e, keby sme vychádzali z idealistického e, východiska a zabudali by sme na to, že členské štáty majú široké kompetencie na podporu obchodu. Medzi jednotlivými členskými štátmi existuje e, konkurencia, hospodárska súťaž, čo je skutočnosť a samozrejme zostane to zrejme aj naďalej realistickým modelom pre viaceré podporné funkcie. Ale nie všetky podporné funkcie sú rovnako citlivé vo vzťahu k európskej spolupráci. Um, E, prečo e, výsledky niektorých e, podporných služieb môžu mať skutočne strategický význam pre firmy, ale potom sú tu také ďalšie podporné funkcie, ktoré sú skôr neutrálne. A my preto odporúčame, aby spolupráca na úrovni EÚ a uplatňovanie spoločných podporných iniciatív e, splňali dve podmienky. Po prvé, úspory z rozsahu musia existovať a po druhé, e, spojenie síl to je najlepší spôsob, ako dosiahnuť minimálne efektívne úspory z rozsahu z rozsahu e, v prípade internacionalizácie MSP. A druhá, druhý e, spôsob to je, e, že e, takéto spoločné akcie by mali byť spôsobom, ako dosiahnuť konkurenčnú a strategickú výhodu. Takisto je potrebné, aby riadenie dodávok e, a e, aktivít splňalo tieto podmienky. E, Business Europe podporuje návrh komisie, pokiaľ ide o novú dielbu práce medzi existujúcimi poskytovateľmi služieb na miestnej úrovni v tretich krajinách na základe spolupráce a modelov spolupráce win-win. Výhra, výhra. Predovšetkým podporujeme zámer uľahčiť vytváranie zásobárne skúseností a odborných spôsobilostí eh, aj vo vzťahu k tretím krajinám. Eh, prístup k týmto eh, zásobárňam informácií by sa mal zabezpečiť tak pre európske MSP, ktoré sú súčasťou v organizácií, ktoré prispievajú do, tohto, e, do tejto zásobárne, ako aj pre tie, ktoré nie sú e, jej súčasťou. V zásade si možno predstaviť, že základné informácie o trhu, o daniach e, a o správnom prostredí by sa mali poskytovať bezplatne. Na rozdiel od toho, špecializovanejšie informácie informácie by sa mohli poskytovať za úhradu. Mimochodom, v tomto kontexte podporujeme zavadzanie finančných stimulov eh, v rámci programu COSME na podporu cezhraničnej spolupráce a prístupu k spoločným skúsenostiam medzi poskytovateľmi služieb. Okrem toho vítame aj zámer komisie zmapovať existujúce služby s cieľom uľahčiť identifikáciu inteligentného využívania možnosti spolupráce. Zdôrazňujeme však to, že toto mapovanie by malo zahrnať aj skutočne kvalitatívny prvok poskytovateľov služieb, čiže malo by to byť skutočne kvalitatívne hodnotenie týchto poskytovateľov. Bez toho by nebolo možné e, dospieť k pevnej spolupráci. Teraz niekoľko slov k EEN a k jej 600 partnerom. Táto sieť bola pôvodne zameraná na inovatívne aktívne inovačné partnerstva e, s posunom k internacionalizácii. Keď počúvame členov Business Europe, tak zistujeme, že EEN a jej zdroje sa medzi jednotlivými členskými štátmi značne líšia. E, Odozva MSP je e, v podstate buď e, negatívna alebo pozitívna, pokiaľ ide o poskytovateľov služieb, v závislosti od toho, o ktorú krajinu ide, pretože v niektorých členských štátoch neboli služby EEN dobre zaintegrované ani dobre koordinované s existujúcimi národnými alebo regionálnymi iniciatívami, čo viedlo k prekryvaniu sa a neefektívnosti aktivít. V budúcnosti eh, organizácie eh, siete EEN by mali zohrávať aktivnejšiu úlohu a mali by eh, napríklad hľadať kandidátov na internacionalizáciu na danom území. Sme veľmi radi, že komisia si uvedomuje potrebu riešiť túto situáciu. Aby sa vytvorila solidná základňa na pokrok, je potrebné vyhodnotiť EEN ale nie len z hľadiska štatistických e, ukazovateľov, ale treba do nej zahrnúť aj kvalitatívne prvky, Čiže je potrebné vyhodnotiť, akým spôsobom poskytované služby prispeli či neprispeli k internacionalizácii MSP. Posilnenie EEN bude závisieť aj od prehodnotenia modelu riadenia siete. Súčasný model jej riadenia a súčasné štruktúry riadenia nevedú eh, k účinnému zapájaniu sa člen eh, partnerov EEN, predovšetkým pokiaľ ide o obchodné združenia, v, a teda nezapájú sa do vymedzovania priorít EEN. Myslíme si, že to je potrebné eh, zlepšiť tým, že sa zlepšia alebo zmenia rozhodovacie štruktúry a veríme, že komisia sa tým bude zaoberať. Táto zásada neprestajného zlepšovania by sa mala vzťahovať e, v celom rozsahu. Podporujeme zámer komisie vyhodnotiť a optimalizovať e, celé portfólio EÚ, pokiaľ ide o poskytovanie pomoci e, MSP v členských krajinách cieľom zvýšiť hospodárnosť ich pôsobenia. E, toto hodnotenie by sa malo vykonávať predovšetkým v kontexte kosme a malo by sa v rámci vyjasniť, či sú splnené podmienky na e, pokračovanie v súčasných aktivitách alebo na vývoj nových. E, toto širšie hodnotenie by malo zahrňať aj e, centra e, MSP v rámci EÚ, takisto iniciatívy na klastrovú spoluprácu a programy vzdelávania. Jeden z nástrojov, ktoré podporuje Business Europe, je podpora internacionalizácie MSP prostredníctvom klastrov, o tom sa tu už hovorilo, prostredníctvom vytvárania vývozných konzorcií a sieti podnikov. Jedným z najlepších riešení, e, ktoré majú k dispozícii e, vyvážajúce MSP sú práve vývozné konzorcia a e, iniciatíva komisie, to oceňujeme, zahrňa aj vytváranie nadnárodných konzorcií, ako aj programy na vzdelávanie manažérov týchto konzorcií a sietí. Dámy a páni, záverom by som sa chcel vrátiť k širšiemu strategickému obrazu a chcel by som zdôrazniť potrebu e, zaradiť internacionalizáciu e, e, MSP do mnohých politík EÚ. Tento aspekt sa prehliada napríklad v návrhu revidovanej smernici o kapitálových požiadavkách na banky. Sme radi, že parlament pracuje na tejto otázke. Ďalšia znepokojujúca otázka sa týka stratégií lokalizácie, ktorých zvedkami sme vo viacerých rozvíjajúcich sa krajinách podľa nich sa vyžaduje, aby veľké e, spoločnosti so sídlom v EÚ spolupracovali s miestnymi e, dodávateľmi e, z MSP a my túto stratégiu odsudzujeme. Harblet. Teda dáme slovo ďalšiemu rečníkovi, Karlovi Hartlebovi. Máte slovo pani predsednička Satori, vážení poslanci, poslankyne, dámy a páni. Ja vás teraz oslavujem ako človek z praxe, ktorý má 20-ročné skúsenosti e, s e, propagovaním a presadzovaním podnikateľskej e, priemyselnej filozofie Rakúska federálna ekonomická komora eh, má korene v roku 1848, dnes má eh, v členskej základni 440 tisíc firiem a eh, veľký podiel z nich predstavujú malé a stredne veľké podniky. Často sú to teda jednoosobové firmy. VKU to je naša komora e, e, a takto je, znamen, e, takto je známa aj v, Bruselu, v Bruseli a určite poznáte nášho bývalého predsedu, ktorý je teraz čestným predsedom. My sme dlhoročnými partnermi európskych inštitúcií a myslím si, že máme aj veľké eh, úspechy v rámci našich aktivít v Rakúsku a e, my e, skutočne e, každoročne pomáhame témer 20 tisícom rakúským firmám. My máme právny mandát, aby sme vlastne prevádzkovali aj financovali rakúsky program zameraný na internacionalizáciu, na vývoz a musím sme tým pádom asi najstaršou organizáciou na presadzovanie obchodu. Máme teda e, skúsenosti 165 ročné e, pardon, 65-ročné. Máme 115 zastúpení v 70 štátoch a e, ktoré, e, ktorí vlastne slúžia ako e, takej obchodný ataše rakúskych veľvyslanectiev a vlastne hovoríme o asi 800 zamestnancoch, ktorí predstavujú 81 národností. My teda obospodarujeme témer 20 tisíc rakúskych firiem každoročne, 1200 internacionalizačných podujatí je zorganizovaných po celom svete e, e, a e, takisto máme aj rôzne sektorové štúdie, ktoré majú celosvetový záber. Máme naša, naša webový portál, ponúka informácie v 28 jazykoch Samozrejme, našou základňou je Rakúsko a, a a vlastne našou pôsobnosťou však zachádzame nad, nad rámec tej našej komory za hranice Rakúska. E, určite je na mieste otázka, či vôbec má zmysel propagácia Eh, obchodných aktivít podnikateľskej sféry. Existuje viacero štúdií, eh, ktoré sa venovalo tejto otázky. Asi najrelevantnejšou štúdiou je štúdia Svetovej banky, eh, Svetovej banky E, skutočne potvrdzuje význam takejto propagácie, ale e, upozorní na určité podmienky. E, tie agentúry na propagáciu obchodu musia mať úzke väzby s firmami a ďalej ďalšou podmienkou je to, že tá agentúra akoby skladala účty svojim klientom Ehm, nestačí, e, ak to bude len financované z verejných zdrojov, ale nebude v bezprostrednom kontakte e, s tým e, sektorom. No a v neposlednom rade platí podmienka, že ten mechanizmus musí byť uchopiteľný, zrozumiteľný pre malé a stredne veľké podniky. Treba mať systém že je klient obospodarovaný z jedného miesta, z jedného miesta pod jednou strechou je, poskytované, je poskytované spektrum služieb. Náš e, systém e, e, náš systém propagácie obchodnej činnosti je zastrešený našim, našim ekonomickou komorou. My, naše aktivity sú financované z členských príspevkov. No a potom je ešte dodatočné financovanie zo strany Rakúskeho ministerstva hospodárstva, ale sú to účelovo viazané prostriedky, pretože e, môžu byť nami použité na určité menované oblasti, na určité služby, služby, ktoré súvisia s obchodnou činnosťou, so vzdelávaním a a potom sú to oblasti, ktoré my ako komora by sme neboli schopní financovať a vykryť len prostredníctvom našich členských e, príspevkov. E, čo sa týka EÚ a internacionalizácie, my vieme, že EÚ e, ponúka iniciatívy, ponúka peniaze. Komisia podľa nás zohráva kľúčovú úlohu, aj môj predrečník o tom hovoril, je to práve v oblasti sprístupnenia trhu a v oblasti obchodnej politiky. Komisia pôsobí v tejto oblasti e, dlhodobo, prináša to ovocie, ale mohlo by to fungovať ešte lepšie a mohlo by to e, byť intenzívnejšie z hľadiska e, pozitívnych dopadov na malé a stredne veľké podniky. Myslím si, že je tu synergický efekt, z ktorého treba ťažiť No a e, vieme, že e, máme e, databázu, ktorá má informácie nielen o legislatíve, ale aj sú v nej podchytené problémy, na ktoré naražajú európske firmy. A to je veľmi dôležité, je táto databáza ohľadom prístupu na trh. Ďalej, robovanie e, e, e, na úrovni Európy. Ja mám skúseno, skúsenosti s podnikovými radami. Bol som v Číne a Japonsku, kde som to prezentovala prezentoval a musím e, povedať, že veľmi na nich zapôsobil tento európsky mechanizmus. E, v tomto kontexte treba hovoriť o regulácii, o transparentnosti, o odstráňovaní obchodných bariér a potom tu e, bola ešte otázka aj bilaterálnych vzťahov. Myslím, že toto všetko sú komplementárne programy. Pán Rubik hovoril o programe Erasmus pre malých podnikateľov tie externé dopady sú skutočne e, rozsiahle. E, Európska komisia prostredníctvom svojich programov ETP v Koreji, v Číne, my sme e, vlastne prezentovali, ako to dokáže fungovať. Ponúkli sme zaškolovanie priamo v teréne, v Číne, v Koreji a e, skutočne takýmto spôsobom sa snažíme zlepšovať siete a ja viem, že väčšina osôb, ktorí sa zo, e, z rakúskej strany zúčastnila na týchto programov, sú už dnes aktívni v, obchodnej, v obchodných vzťahoch smerom na zmienené krajiny. E, myslím, že máme e, určitý problém pri poskytovaní e, služieb našim klientom. Vieme, že Rakúsko a Nemecko sú na jednej strane partnery, na druhej strane, strane sme často konkurentmi na zahraničných trhoch. Rovnako je konkurentom Taliansko, Francúzsko, Česká republika a narazanci na, na, nadobudajú viaceré stredo stredo- a východoeurópske štáty. Ako dokáže európsky systém eh, ponúkať systém, ktorý je uchopateľný firmy, firmami. Firemný sektor v Európe neočakáva, že Európa im veci vyrieši a myslím, že tu, je, tu sú veľké rezervy, eh, eh, na ktoré treba siahnuť E, takže aby som to zosumarizoval, obchodná politika a sprístupnenie trhov je to najväčšou výzvou pre EÚ. Potom aj malé stredne veľké podniky sú ďalšou výzvou. Väčšina expertov e, ktorí sa zameriavajú na Indiu, Čínu, Brazíliu, Zrejme malé, stredne veľké podniky nebudú kľúčovými hráčmi na týchto trhoch, aj keď sú to prioritné trhy komisie, ale budú tu subdodávateľmi nepriamými dodávateľmi, prostredníctvom veľkých hráčov e, e, v e, kľúčových štátoch EÚ, ktorí sú aktívni na spomínaných zahraničných trhoch. Európska komisia tým, že sa zameriava na krajiny s skupinovým označením BRIC, Zrejme pri eh, koncipovaní štruktúr nemá bezprostredne na mysli malé a stredne veľké eh, podniky, ďalej lobovanie s tzv. európskou dimenziou. Domnievam sa, že eh, zahraničné cesty lobovanie v zahraničí môže byť prínosné. Musí však byť dané, aké majú byť výstupy z lobovania E, napríklad e, komisár tajami bol v Latinskej Amerike. Musím povedať, že e, toto bolo malo spropagované a malo sa o tom vedelo. No a vlastne takto nebola využitá možnosť riešiť otázky, ktoré mali mnohé európske firmy v Mexiku a ďalších štátoch tejto časti Ameriky. Ďalej treba zamyslieť sa na, eh, nad európskou stratégiou eh, a eh, v, v, z hľadiska štandardizácie informácií v súvislosti s kľúčovými tretími štátmi a ich trhmi. Ďalej zintenzívnenie aktivít zameraných na zviditeľnenie európskeho firemného sektora. Musíme si uvedomiť, že e, treba veci e, vnímať tak, že internacionalizácia malých a stredne veľkých podnikov e, je čosi, čo predstavuje proces, čo si žiada čas a také, takéto malé firmy potrebujú sieť podporných služieb už na lokálnej úrovni. Nestačí sa pozerať len do zahraničia Ehm, podpora rozvoja trhu a takisto aj coaching v týchto firmách je e, čosi, čo e, spadá e, do suverejnej kompetencie členských štátov. No a myslím, že E, e, malé, stredne veľké podniky, ak majú mať efektívnych partnerov, tak musia to byť partnery, ktorým dôverujú. Ďalšie aktivity Európskej únie na podporu európskych malých, stredne veľkých podnikov musia tieto aktivity e, vlastne reagovať na potreby. Ďalej, ak hovoríme o internacionalizácii, tak určite sú to krajiny v zoskupení BRIC ak hovoríme napríklad o Číne, tak vieme, že Európa ja, ja, e, je tam zastúpená, je aktívna, ale mali by sme predchádzať duplicitným aktivitám. E, myslím si, že treba vždy zvážiť, ako čo najefektívnejšie sa využívajú peniaze daňových poplatníkov z EÚ. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne e, vystupujúcim. A teraz dáme slovo pánovi Rubikovi. Ďakujem za slovo. Ja chcem zdôrazniť to, že tieto dva príspevky hovorili o tej podstate, podstate toho, e, kam sa e, má uberať e, ďalšia činnosť Európy v tejto oblasti, transparentnosť a adresnosť. Ja som bol v Brazílii, v, e, v Emirátoch a inde. Všade bolo témou číslo 1 požiadavka na zjednodušenie vízového styku. V našom výbore e, e, sa nám podarilo presadiť uľahčenie vízových povinností pre výskumníkov a skutočne mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako e, e, odľahčiť vízové e, povinnosti pre našich drobných podnikateľov, aby skutočne mohli rozvinúť svoje aktivity. Ja by som chcel vedieť, aké možnosti sa núkajú vo vízovej politike. Druhá otázka, ako to vyzerá s uznávaním e, kvalifikácií a e, vlastne e, diplomov. Myslím si, že máme to poväčšinou riešené bilaterálne smerom na tretie štáty. Myslím si, že toto je veľmi dôležitá problematika. Tretia otázka je predchádzanie dvojitému zdaneniu. A ako to vidíte vy? E, je táto téma e, e, v strede ústrednou témou v tejto oblasti. Musíme sa tým zaoberať a chceme posilniť export aj import. Ak, ak to porovnám s, so zónami voľného obchodu v Emirátoch, tam skutočne je nulová sadzba Eh, na mnohé dôležité eh, dane a myslím si, že toto je príklad, ktorý by nás mal motivovať. Rád by som vedela, aký vy máte na to názor. Ďakujem. Takže pán Brody. Eh, Ďakujem, pani predsednička. Ja by som chcel položiť všeobecnejšiu otázku. V siedmom rámcovom programe bol predložený návrh na vytvorenie Európskej technologickej platformy. A pokiaľ ide o malé a stredne veľké podniky, predstava bola taká, že by sa im mala uľahčiť spolupráca s väčšími spoločnosťami v rámci výskumno-vývojových projektov, ale keď sa neskôr prešlo k implementačnej fáze, tak táto myšlienka sa niekde stratila. E, preto si myslím, že keď sa na to pozeráme z e, pohľadu e, talianských priemyselných oblastí, Eh, je potrebné, aby sme eh, vytvorili manevrovací priestor pre spoluprácu medzi všetkými eh, podnikmi v rámci toho istého priestoru, lebo toho istého regiónu, pretože, alebo oblasti, lebo všetkým ide, dajme tomu, o, o podobný spôsob e, spracovateľskej výroby, e, normy, suroviny, ochranu prostredia. E, to by mohol byť prvý krok k širšej spolupráci v oblasti výskumu a vývoja, ako aj vývoja nových eh, produktov a procesov. Preto sa pýtam, či by sme si nemali znova pripomenúť túto otázku aj v súvislosti s horizontom 2020. Je potrebné sa vrátiť k myšlienke Európskej technologickej platformy a zapájania malých aj veľkých podnikov do projektov. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujeme za tie vystúpenia, ktoré zazneli. Je to rozhodne veľa námetov na ďalšie premýšľanie a, a na ďalšiu diskusiu, tak pre Európsky parlament, ako aj pre Európsku komisiu. Rada by som nadviazala na to, čo zaznelo v prvej prezentácii Zástupca zrušenia Business Europe hovoril o potrebe, s ktorou naozaj veľmi súhlasím a síce e, je to téma, ktorú by sme mali ďalej rozpracovať ako parlamentný výbor. Je to konkrétne e, otázka kvantitatívneho a kvalitatívneho posúdenia toho, ako EN sieť funguje. My sme sa opierali o túto sieť Enterprise Europe, my sme jej verili Nemôžeme ju teraz len tak jednoducho opustiť a ponechať svojmu osudu. Ten vývoj bol síce spontánny vo viacerých oblastiach, v niektorých oblastiach bolo veľmi silné angažovanie sa na lokálnej a regionálnej úrovni do siete Enterprise Europe, ale keďže nemáme nejaký uniformný prístup, tak sieť bola, tak povedať, ponechaná sama sebe. Bola tak trochu opustená v istej fáze vývoja. A to, ako vlastne bola osvojená, ako, ako uplatnenie našla v niektorých regiónoch, bolo veľmi arbitrárne. Ďakujem veľmi pekne, zdá sa, že o slovo e, nežiada nik ďalší. V tom prípade e, dávam naspäť priestor spravodajcom, pardon, rečníkom a začneme pánom Klokem. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Budem reagovať na otázky v opačnom poradí a začnem tou poslednou. Čo sa týka EEN, Treba povedať, že je naozaj správny čas na to, aby sme sa v rámci filozofie kontinuálneho zlepšovania pozreli na to, čo sa dá spraviť preto, aby sme jej riadenie zlepšili, aby sme lepšie nastavili podnikateľské priority, aby sme mali istotu, že tie priority boli adekvátne osvojené. Vieme, že tu je taká dvojúrovňová štruktúra riadenia. Vieme, že tu je skupina eh, zastupujúca členské štáty a tretie krajiny a potom eh, je tu tzv. seniorská poradenská skupina, alebo teda eh, vyššia poradenská skupina, ktorá bola vytvorená pre, pre angažovanie expertov je tu aj výbor pre inovácie a skutočnosť je taká, že keďže tu sú keďže to je častokrát členský štát zastúpený len jedným delegátom, možno niekedy dvoma. Pravda je taká, že títo delegáti e, nemajú čas dostatočne skúmať to zázemie, nemôžu si vypočuť všetky reakcie, tak aby úplne pokryli priority podnikania. A preto potrebujeme vytvoriť akýsi nový typ e, e, riadiacej štruktúry, v rámci ktorej partnery, akademické inštitúcie, regionálne rozvojové agentúry, zástupcovia podnikateľskej komunity, všetci títo partnery budú, by mali byť pri stole a budú mať reálnu možnosť ovplyvňovania definície jednotlivých priorít v rámci výročného, výročného pracovného programu a e, celkového dlhodobého programu keď zoberieme do úvahy, alebo keď, keď, keď budeme reagovať na otázku pána Odyho je to naozaj pravda, chcem reagovať na, tú, na túto otázku, lebo zatiaľ som nemal možnosť dostatočne počerknúť to, že internacionalizácia malých a stredných podnikov musí byť e, zosúľadovaná vo všetkých politikách Európskej únie v rámci výskumných a inovačných politik. A oblasť výskumu a inovácie je rozhodne veľmi relevantným miestom na to, aby sme e, propagovali predovšetkým spoluprácu medzi malými, strednými a veľkými firmami. Opäť znova tu je proces učenia sa činnosťou. Máme tu Európsku technologickú platformu, ktorá vytvára niektoré nové prvky, ktoré sa týkajú tejto interakcie. Ehm, máme tu skúsenosti, ktoré nasvedčujú, že to nefunguje možno tak dobre, ako sa očakávalo, ale v rámci Horizontu 2020 ten celkový koncept tejto integrovanej spolupráce v rámci verejno-súkromného partnerstva konkrétne alebo v rámci kontextu dosahovania vyšších cieľov je stále prítomný a je tu naozaj potreba ujať sa všetkých tých možností alebo celého toho potenciálu, ktorý toto prináša. Bez pochyby e, otázka uznávania, to bola otázka pána Rubiga, e, otázka uznávania nám rozhodne pomôže, rozhodne pomôže malým a stredným podnikom, tak aj mikroentity, ktoré sú tiež medzinárodné majú medzinárodný charakter, aby mohli mať svoje týmy, ktoré budú pôsobiť v zahraničí a je dôležité, aby sme v tomto smere možno trochu viac napredovali a to práve v kontexte bilaterálnych e, rokovaní. Nie som nejaký hĺbkový expert na fiskálne otázky, ale e, pomerne jednoznačne to hovoril aj pán Ody, už skôr počas diskusie, musíme byť zameraní na to, aby sme tu mali e, akúsi jednotnú úroveň, jednotnú, ehm, jednotné pravidlá pre všetkých aktérov, rovnaké východiska pre všetkých zúčastnených. A je to dôležité preto, aby sme aby sme nemali režimy, ktoré by nejakým spôsobom trestali aktivitu a, a demotivovali malé a stredné podniky. Naozaj si myslím, že pán Rubik má v tomto smere sa mu podarilo veľmi výstižne e, vyjadriť túto potrebu toho, aby sme nebrali preč úsilie, alebo teda výsledky z úsilia malých a stredných podnikov, tak aby sme ich nutili reinvestovať do firmy Toľko teda k tejto diskusii a k týmto témam. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz má slovo pán Karl Hart. Nech sa páči. Chcel by som zareagovať na e, to, čo ste sa pýtali, pán Rubik. Uľahčenie vízových vzťahov, e, myslím, že v spolupráci s Európskou diplomatickou službou vo všeobecnosti efektívnejšie riešiť výsovú politiku, predovšetkým v oblasti technológie, výskumníkov, a pre podnikateľský sektor je treba e, stanoviť akúsi hierarchiu v rámci vízovej politiky. A e, v tomto kontexte sa e, aj prehodnotiť vlastne šengenské E, šengenské aspekty. Myslím, že bude treba zvážiť zmienu e, prioriť. No a e, myslím si, že niektoré štáty majú riešenia, napríklad Rakúsko má červeno-belo červenú kartu, ktoré vlastne uľahčujú pohyb výskumníkov napríklad. Myslím si, že treba v širšej miere e, uvažovať o, e, o, o, o širších väzbách, intenzívnejších väzbách na medzinárodnej pôde. Myslím si, že toto je cesta, e, ktorú by sme mali presadzovať. Mám a to samozrejme sa snažím reagovať na tú vašu otázku uznávania diplomov. Bez pochyby najlepšie to máme vyriešené medzi Rakúskom a Nemeckom. Uh, a musíme si položiť otázku, ako teda ďalej postúpiť z hľadiska uznávania diplomov a kvalifikácie. Myslím si, že to je otázka celkom na mieste vzhľadom na zvyšovanie e, nezamestnanosti. E, ďalej, e, predchádzanie dvojitému zdaneniu budú musieť byť vytýčené bilaterálne rámce. Určite je to téma, ktorá si zasluhuje našu pozornosť. V Emirátoch majú zóny e, s nulovou daňovou sadzbou a a myslím, že toto je veľmi e, nezdravá politika, veľmi e, veľmi taká nevyvážená politika. Bude určite zvýšený tlak na to, aby z nuly sa to zvýšilo na, nejakú, na nejaké konkrétne číslo. Čo sa týka internacionalizácie technológií, e, toto je veľmi dôležitá téma. Tu, e, e, tu práve narážame na tie malé firmy, ktoré potrebujú tú podporu internacionalizácie. Hovoríme o USA, hovoríme o Číne, Japonsku. Ako sa to dá riešiť prostredníctvom platformiem? Európa e, e, vlastne podporuje e, práve v tej, v tej oblasti výskumu a treba v tom pokračovať. Takisto ak uvažujeme o subjekte nášho typu propagácie obchodu, musíme e, vlastne sa e, Európania a európske podniky sa musia vedieť lepšie predať. My sme dobrí v inovácii, vo vývoji, ale má je veľmi málo, veľmi málo prostriedkov práve na ten rozmer internacionalizácie a dá sa to zlepšiť tým, že e, e, bude e, väčší dôraz skladený práve na tú propagáciu, zviditeľnenie týchto obchodných aktivít a toho, čo v Európe dokážeme. Ďakujem. Ďakujem pekne. Uzavreli sme aj ten tretí panel Takže chcem poďakovať veľmi pekne všetkým našim e, rečníkom. Poprosím ich, aby sa vrátili naspäť na svoje miesta. Ešte raz im chcem veľmi pekne poďakovať. Teraz by sme trochu e, chceli inovovať ochotná zmeniť náš systém a chcem sa spýtať, či naši spravodajci, keďže nám zostalo trochu, reč, trochu voľného času, či by práve tí nechceli vystúpiť. Máme čas navyše, to sa takmer nikdy nestáva, takže keďže nám zostal čas a nemáme tu až tak veľa poslancov prítomných v sále, máme našťastie medzi nami veľmi dôležitých expertov na túto tému, Takže ešte skôr, ako prejdeme k zo zhrňaniu zo strany pána Rubiga a Krojcmana, možno by sme si mohli vyžiadať ďalšie komentáre, ďalšie vyjadrenia od našich hostí, aby sme si vypočuli e, vaše celkové názory k dnešnému vypočutiu. Takže ešte jedno posledné kolo rečníkov, skôr ako ukončíme e, toto vypočutie. A teda pri vystúpení by som vás chcela poprosiť, aby ste reagovali na diskusiu, ktorá bola ktorá tu zaznela, ktorá bola prítomná, e, opäť e, iba 4, maximálne 5 minút pre jedného. A dáme slovo pánovi Láovi, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ďakujem za príležitosť na záver sa vyjadriť e, k priebehu diskusie som veľmi rád, že dnes bol, eh, bolo, eh, bolo medzi ústrednými témami práve Európska podniková sieť eh, a malú tu možnosť sa prezentovať dôležití partnery tejto siete. My my máme s tým bezprostredné skúsenosti. Vieme, že téma internacionalizácie na úrovni EEN nie je dostatočne podchytená inštitucionálne e, nachádzame sa ako si medzi dvoma frontami teda sme e, uprostred e, medzi e, tým podnikateľským sektorom a komisiou a v podstate vieme, že sa nachádzame bezprostredne pred ďalšou, ďalším obdobím, rok 2015 a preto rozmýšľame nad tým, ako pre, pre, ako odstraňovať mnoho administratívnych prekážok. Teda takéto prekážky majú nielen e, malé a stredne veľké podniky, ale aj partnery EEN. Ďalej tu zarezonovali e, viaceré nové témy, e, ktoré musia byť riešené nad úrovňou EEN alebo komory. Hovorilo sa tu o otázke kvalifikácia diplomových iznávania O tom sa hovorilo v našej komare aj v, v, v členských štátoch EEN. Uvažovalo sa o tom, že by si krátkodobé stáže medzi e, pracovníkmi, medzi študentami e, aby došlo k takej výmene zručnosti. Ďakujem, že ste pripomenuli tú otázku vzdelávania, uznávania diplomov. Musím povedať, že toto je taká tradičná téma na každom rokovaní našej komory. EEN aktivity, to sú aktivity, ktoré, e, sú, e, e, ktoré majú široký záber, sú komplexné, nie je dobré vyťahovať veci, veci z kontextu. No a ďalej tu odznel veľký apel v prospech koherencie a že treba venovať pozornosť aj e, vnútornému trhu, no a bez pochyby aj e, hospodárskym celkom mimo EÚ. E, tým naražam na otázku politiky smerom na tretie tretie štáty a tu trošku práve tá koherencia postupu pokrývkava je dôležité získať aj politickú podporu toho nášho snaženia v oblasti obchodnej politiky, v oblasti sprístupnenia trhov. Myslím, že by bolo dobre viac vtiahnuť do e, procesu túto európsku podnikovú sieť. a vieme, že často stojíme mimo, mimo e, toho, čo sa deje E, mimo politických rozhodnutí, ktoré sa e, e, príjmajú. Myslím, že je dôležitá aj v tomto prípade koherencia štruktúr je veľmi ťažké vy, E, vysvetľovať e, nejakému drobnému podnikateľovi, že sa môže obratiť e, na nejaké podporné centrum pre podnikanie v Indii, keď doma má problémy nájsť podporu, zorientovať sa v tom, čo je k dispozícii a čo by mohol využívať. Ďakujem. A teraz bude mať slovo Alessandro Spara. Sí. <clears throat> Eh, eh, Ďakujem veľmi peknú diskusia, bola naozaj veľmi zaujímavé. Najmä tá časť, ktorá hovorila o celkovom znížení administratívneho bremena. Je to téma, ktorá je rozhodne veľmi dôležitá eh, pre malé a stredné podniky, pretože zníženie byrokracie a administratívneho bremena je vlastne ústretová voči typickej štruktúre malej a strednej firmy. tých málo zamestnancov sa venuje kľúčovým aspektom podnikania. Eh, to je naozaj veľmi dôležitý Pod Rovnako je dôležitá otázka stimulov. Tieto stimuly musia byť robené iným spôsobom, ako už zaznelo. Musia, e, musia mať istú vynimočnosť. Mám pocit, že stimuly pre tvorbu nových produktov to všetko musí smerovať e, k nevyhnutnej tvorbe rastu, musí to smerovať aj k zvyšovaniu spotreby. Najmä keď hovoríme o zväčšovaniu e, konkurencieschopnosti a, a pokrytia jednotlivých regiónov. E, to je veľmi dôležité, najmä čo sa týka internacionalizácie a inovácií v oblasti výskumu. Toto sú naozaj dôležité body a práve preto sa opäť chcem vrátiť tejto myšlienke e, tzv. bezdaňových zón a rada by som sa, rád by som sa vrátil aj k tomu, čo vidím v e, tzv. rastúcich nových ekonomikách. Máme tu problémy súvisiace s vysokými nákladmi, vysokými energetickými e, nákladmi, ktoré vstúp, vstúpajú veľmi rýchlo. V rastúcich ekonomikách vidíte stimuly, e, ktoré sú nasmerované na zníženie týchto nákladov, ktoré majú uľahčiť e, firmám prechod alebo celkovú cenovú náročnosť e, nákupu energetických e, nosičov. A práve z tohto aspektu by som rada poskytla príklady niektorých azijských krajín. Ja už som naozaj e, istý čas pracoval e, na viacerých projektoch, v rámci ktorých sme e, poukazovali alebo vymedzovali konkrétne územia a v rámci týchto území boli podmienky pre vytvorenie nového podniku, zamestnávanie ľudí, rozširovania podniku boli veľmi jednoduché. Najmä v azijských krajinách som mohol vidieť, ako to je robené veľmi jednoducho azijské krajiny sa snažia naozaj e, veľmi zjednodušiť začínanie podnikov, alebo teda otváranie nových, e, nových firiem. Ďalej, čo sa týka e, rastu, tak v tomto smere treba, uvedomiť, treba si uvedomiť, že rastú nie je len preto, aby vytváral nové pracovné príležitosti, ale najmä preto, aby zväčšoval celkovú úroveň bohatstva. Tá prvá myšlienka je, aby rast vytváral bohatstvo a práve preto musíme investovať do tých kapacít, ktoré majú šancu na rozvoj, ktoré majú šancu rásť. Ďakujem pekne. Pán Luke Hendrik, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Zareagujem na dve témy, v prvom rade EEN a najmä to, čo hovorila pani Toja, ktorá dáva prednosť kvantitatívnemu a kvalitatívnemu prehodnoteniu EEN. Dnes sme si mohli vypočuť niekoľko vystúpení, ktoré, ktoré hovorili o dobre fungujúcich aspektoch EEN, o teda pobočkách EEN, ktoré naozaj dobre fungujú. Nechceme teda nejakým spôsobom spochybňovať to, že e, že to môže fungovať. A naša skúsenosť je taká, že e, vo väčšine krajín to nefunguje. Sú možno krajiny, kde to funguje, ale vo väčšine to nejde a nejako to nesúvisí s vládami týchto krajín ani, ani so štruktúrou týchto, e, so, so štruktúrou EN. Súhlasíme naozaj s tým, čo hovoril pán Loke o aspekte riadenia, ale ten podstatný problém, ten kľúčový problém je v tom, že EEN štruktúra dnes nerešpektuje diverzitu rôznych podnikateľských organizácií v rôznych e, členských štátoch, pretože musíme si uvedomiť, že malé a stredné podniky sú veľmi odlišné, sa veľmi líšia v mnohých krajinách. To nie je otázka koherencie a súladu, ale je naozaj to nie je o tom, že nechceme spolupracovať s inými organizáciami, ale pravda je taká, že len niektoré špecifické organizácie alebo Dokonca aj prvky verejnej štruktúry sú súčasťou EEN. Ako sa teda môžeme tváriť, že EEN, ktorá má byť mm, sieťou podnikov, prečo táto je vlastne sídli na úrovni ministerstiev, na úrovni verejných orgánov? Oni nemajú priamy kontakt s podnikateľmi a teda e, všetky podnikateľské organizácie sa zhodnú na skutočnosti, že v zásade EEN by sa malo nachádzať e, medzi zástupcami podnikateľov, medzi zástupcami priemyslu a firiem, pretože oni majú know-how na to, ako sa venovať malým a stredným podnikom. Toto je v zásade e, tá naša hlavná obava, e, tá naša hlavná požiadavka na reformu EEN a v tomto smere diverzita podnikateľských organizácií na úrovni členských štátov bude lepšie rešpektovaná. No a ešte na Margo toho, čo hovorila pani Ford. Mm, ona spomínala oblasť lepšieho riadenia a zároveň aj občas, občas možnosť opt-out a opt-in. My nie sme presvedčení, že Európa je niečo, čo do čoho sa môžete prihlásiť, alebo že európska legislatíva by mala byť čím si do čoho sa môže dobrovoľne prihlásiť. Európa bola vytvorená pre každého, bola vytvorená pre každého občana, pre každého podnikateľa a teda opt-in pre nás e, jednoducho nie je možnosť. Pretože ak Európska únia a európska úroveň funguje za tým účelom, aby zlepšila podnikateľské prostredie pre malé a stredné podniky, alebo pre podniky vo všeobecnosti, tak by to mala robiť rovnakou mierou pre všetkých. A okrem toho, toto je práve ten problém, ktorý som spomínal. A síce, že ten proces toho opt-in je v, a to je zhodou okolností aj pozícia Európskej komisie. Oni hovoria, že áno, môžete sa prihlásiť e, malé a stredné podniky, tých prípadoch, kde sú vyňatí spôsobnosti európskej legislatívy, či sa môžu si vybrať to, že sa prispôsobia týmto novým pravidlám a budú ich splňať. A toto samozrejme je problém, pretože, ako som už hovoril skôr, európska legislatíva je v takomto prípade není tvorená z pohľadu malých a stredných podnikov, je robená z pohľadu veľkých firiem. A berú sa do úvahy ich špecifické potreby a vôbec sa neupravuje, vôbec sa neprispôsobuje potrebám a špecifikám e, malých e, a veľmi malých podnikov. Grazie, kolega Kuča. Ďakujem veľmi pekne, pán Guča, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsednička. Väčšina európskych e, firiem vytvára, alebo má, má dojem, že tá legislatíva je veľmi komplexná, Častokrát je tá legislatíva príliš náročná, častokrát je kritika príliš politizovaná, ale musíme sa vysporiadať s touto komplexnosťou, musíme sa vysporiadať s celkovým zjednodušovaním legislatívy, tak aby bola pochopiteľnejšia pre našich e, občanov. Ako príklad uvediem to, že som predstavil správu našej skupine, ktorá sa netýka firiem, ale týka sa dobrých a zlých príkladov e, na úrovni lokálnych e, orgánov členských štátov, ktoré využívajú komunitárne fondy a Išlo tu o monitoring z pohľadu národných orgánov a toho, ako sa využívajú európske fondy, ale orgány mali pocit, že využívanie fondov bolo v poriadku, možno s jednou výnimkou a takýmto spôsobom, a v tom prípade museli byť, pri tie výnimky museli byť tie prostriedky vrátené. Ide, ide teda obrovskú byrokraciu, ktoré boli, ktorá bola vynaložená pri vracaní jednej položky účtovnej, a to je 0,95 centa ktorá teda musela byť vrátená naspäť. Takže je úplne zbytočné, aby, eh, aby takáto byrokracia zaťažovala eh, či už lokálne orgány, eh, miestu samozprávu a tak ďalej. To je úplne absurdné. Viem, že európske inštitúcie túto tému otvárali, otázku lepšieho riadenia, viac sa jej snažili venovať. Bola tu potreba možno ďalších správ, boli robené dopadové analýzy a preto sa chcem, preto sa chcem, preto chcem vyzvať Európsky parlament, aby keď hovoríme o lepšej e, regulatíve, aby ste brali do úvahy obavy a potreby malých a stredných podnikov a aby ste nevytvárali bremená, ktoré nie sú odôvodnené e, je naozaj dôležité, aby sme používali jednoduchý jazyk, aby ten jazyk bol jednoduchý, čitateľný. To je naozaj dôležité. A tak aby európske občania jednoducho mohli porozumieť európskej legislatíve. Ďakujem veľmi pekne. A teraz eh, pán Glocke. Um... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Teraz len niekoľko úvah v súvislosti s diskusiou o znižovaní administratívnej záťaže. V tejto diskusii sa často objavovali to, čo by som označil za čiernobiele vnímanie, s ktorým sme konfrontovaní. A to, že buď sa, be, že sa uplatňuje, že by sa mal uplatniť štandardný postup udelovania výnimiek e, malým a stredným podnikom a vtedy sa vynára otázka, či by sa tá legislatíva mala vzťahovať na MSP alebo nie. A my ako Business Europe e, to vnímame ako nesprávne vnímanie, ako nesprávny pohľad na to, čo navrhuje komisia, lebo ak si pozorne prečítate návrh komisie, tak zistíte, že to, čo sa navrhuje, to nie je štandardné udelovanie výnimiek, ale že ide skôr o štandardnú metodológiu hodnotenia vplyvov. A preto e, by, sme, by sa malo skoncovať s takým systémom, kde e, sa nerobilo starostlivé posúdenie vplyvu e, toho, čo mikropodniky, ako aj malé a stredné podniky nesú na svojich pleciach. V novembri 2011 komisia jednoducho navrhuje, aby sa uh, definovalo, či aby sa rozhodlo, že generálne riaditeľstvo, ktoré preklad, predkladá legislatívne návrhy, zabezpečilo, aby požiadavky na MSP boli primerané. My si myslíme, že to je veľmi dobrá myšlienka, ktorú vítame, lebo skutočne sa hovorí o dôležitosti podpory e, samostatne zárobkovo činných a je potrebné však zistiť, kde sa nachádzame. Hovorí sa tu napríklad o vynálezcoch v Spojených štátoch, ale tieto existujú aj v Európe. Ja napríklad v Mnichove som sa stretol s malým vynález, zeckým týmom. Je to 15 e, osôb, ktorí vyvíjajú materiály, kompozitné materiály na e, automobily a je potrebné, aby sa urobilo všetko preto, aby sa príliš zaťažovali e, zložitou a nadbytočnou legislatívou. A, aby sa skutočne nepríjmali právne predpisy, ktoré nie sú úmerné e, potrebám e, malých a stredne veľkých podnikov. A tu napríklad, keď hovoríme o inováciách, ako sú kompozitné materiály pre auta, tak tieto by nemohli dosiahnuť žiadny e, nemohli by, ne, nemohla by napredovať táto aktivita. Ďakujem. Grazie. Ďakujem. A teraz pán Hartleb. I would um, maybe like to make one more. E, ja by som e, ešte povedal jednu poznámku k súčasnej e, situácii Európy. Pán Rubik hovoril, že e, 30 európskych podnikov už dnes vyvážajú mimo EÚ. To je relatívne slušný údaj a preto si myslím, že v tejto diskusii by sme mali vedieť, o čom hovoríme. Ide nám o podporu obchodu e, ale toto má obrovské e, dopady. E, myslím si, že pokiaľ ide o MSP, tak e, my v Európe máme jeden z najväčších úrad, úradov v Mnichove, pretože poskytujeme veľkú pomoc e, aj vývozcom. E, samozrejme, trh musí byť jednoduchý, musí vytvárať e, také pole, ktoré vytvára rovnaké podmienky pre všetkých a to si vyžaduje zjednodušenie v zmysle znižovania administratívnej záťaže pre MSP E, európske podniky potrebujú dobré systémy podpory, aby mohli rásť e, rovnako ako podniky v krajinách BRIC a v rozvíjajúcich sa krajinách. Grazie. E, Ďakujem. A Julien Guerrier z komisie, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade by som chcel poďakovať za podporu, ktorá bola v priebehu tohto dopoludnia vyjadrená návrhu Komisie na podporu internacionalizácie MSP ktorá sa veľmi dobre odráža v správe pána poslanca Rybika. Pokiaľ ide o sieť európskych podnikov, komisia si vypočula všetky pripomienky, ktoré odzneli dnes do poludnia. My si dobre uvedomujeme, že je možné zlepšiť fungovanie tejto siete, Pracujeme na ukazovateľoch vplyvu pre program COSME, ktorý by umožnil zlepšiť účinnosť partnerov tejto siete. Myslíme si však, že je potrebné pozerať sa do budúcnosti, pretože partnery siete sú vybraní na základe konkurenčných návrhov. Budúci rok Ehm, máme v úmysle znovu vybrať najlepších partnerov, tie najlepšie návrhy sú vítané eh, a je možné samozrejme priamo v teréne sa napojiť na túto sieť, čo všetko však závisí od od dobrej vôle organizácií, ktoré by mali zabezpečiť vyššiu viditeľnosť tejto siete na európskej úrovni, aby podniky mohli využiť príležitosti, ktoré im ponúka jednotný trh. Treba pripomenúť, že konečné hodnotenie programu podnikateľstvo a Inovácie e, už teraz prináša veľmi dobré výsledky. Toto hodnotenie je kvalitatívne a tu sa prejavila vysoká spokojnosť užívateľov služieb siete, ale na druhej strane je to hodnotenie aj kvantitatívne a ukázalo sa, že počas 5 rokov od zavedenia programu SIP je vplyv siete e, na e, obrad európskych firiem, ktoré využili služby vo výške vyše 450 e, e, miliónov eur a to je veľmi e, slušný výsledok a skutočne sa takýmto spôsobom podporila účasť podnikov na rozhodovacích procesoch spoločenstva. Robilo sa to prostredníctvom panelov MSP, ktoré umožnili komisii posúdiť prípadné žiadne prekážky, ktoré by sa mohli v tomto smere prejaviť na európskom trhu a komisia takto dostala aj možnosť overiť vhodnosť a potenciálnu účinnosť um, nariadení, ktoré navrhuje, respektíve ďalších um, právnych aktov. Ďakujem. Grazie, la parola kolega Rubik e poi eh, Teraz dáme slovo kolegovi Rubikovi Ďakujem, pani predsednička. Úvodom sa chcem poďakovať za diskusiu, veď nám všetkým leží na srdci, aby sme tieto problémy znova a znova preberali, hľadali riešenia a pritom vychádzali aj zo skúseností, eh, eh, ktoré sa eh, odprezentujú v rámci diskusie. Asi rozhodujúce je to, ak si uvedujeme, že potrebujeme produkty, služby v Európe, e, ktoré majú záujem e, klienti, spotrebitelia vo svete. A na podporu e, tohto máme k dispozícii len zo pár miliard. Myslím si, že nestačí e, čakať len európsky peniaze, treba e, aj na národnej úrovni treba hľadať zdroje, veď na národnej úrovni nestačí len požívať výhody z dane z príjmov právnických osôb, ale treba aj niečo vrácať naspäť a e, mali by sme, e, mali by sme skutočne e, na úrovni mali by sme skutočne v Európe uvažovať o tom, aby na zároky bol vyčlenené 30 vyzbieraných dane z príjmov právnických osôb. A toto skutočne môže dobre posúdiť investičnej politike. Záverom chcem povedať toľko, že každý na svete chce viac zarobiť, e, praje si, aby mu zostalo viac vo vreckách a tí, ktorí sú ochotní aj preto niečo urobiť a byť usilovní, by mali mať šancu e, na, na to, aby sa tento sel, sen stal skutočnosťou. A, e, a ja by som sa chcel poďakovať za tie podnety, pripomienky, ktoré tu odzneli. Ja e, by som rád vypichol e, niekoľko vecí, ktoré stoja za našu väčšiu námahu. E, poprvé, mali by sme vy, vy, mali by sme mať zásadnejšie e, vytýčenú hranicu medzi e, programom COSME a e, inými, kozmami, a inými programami, ktoré sú do roku 2020 Mali by sme e, skutočne sa snažiť e, znížiť e, prekážky, ktoré súvisia s komplikovanou právnou štruktúrou. Mali by sme sa zameriavať na kvalitatívne vyhodnocovanie, nie kumulatívne vyhodnocovanie úspešnosti týchto programov a e, mali by sme tým pádom vyslať veľmi jasné signály e, podnikom, mali by sme ich lepšie informovať o tom, e, čo ponúkajú tieto programy, kde sú v ponuke financie. Yeah Neustále sa e, e, presviečame o tom, e, že je problém s tzv. následníckým manažmentom, predovšetkým vlastne v tej strednej vrstve podnikov, často veľmi úspešné, povedzme, rodinné firmy, nenapredujú ďalej kvôli tomu, že sa nemyslel na následníctvo. Takže ešte raz ďakujeme pekne za tie podnety, ktoré tu odzneli. A program COSME by mal byť koncipovaný e, čo e, najjednoduchšie s minimálnou mierou byrokratickej záťaže, ale by tí, ktorí majú záujem to, o čo sa snaží Kozme program, aj ho mohli využívať. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať všetkým e, panelistom a táto vďaka je v mene celého výboru. Ďalej sa chcem poďakovať pánovi Krojcmanovi aj pánovi Rubikovi, ktorí e, sa osobne e, venujú tejto problematike. Teraz krátka prestavočka. O niekoľko minút budeme pokračovať v ďalšej časti dnešného zasadnutia. A to je vystúpenie komisára Oettingera. Vraj je už v budove, takže nerozchádzajte sa príliš. Bene, cominciamo. Takže rozbehnime Máme už len pol hodinku. Takže nie je času na otáľanie. touto cestou sa chcem poďakovať komisárovi Oettingerovi za to, že prijal naše pozvanie. Ako som povedala, máme 40 minút Pán Oettinger bude mať 10 minút na svoje úvodné slovo a potom zvyšný priestor bude na otázky. Ďakujem, pani predsednička, za udenenie slova. Chcem sa poďakovať za opätovné pozvanie. Chcel by som vás informovať o energetickej politike, chcel by som vás poinformovať o tom, aké sú aktuálne zámery, čo nás čaká v roku 2012 a v ďalších rokoch. Najprv k tým aktuálnym témam. E, e, rokovania E, v, trialog, e, v, e, v formáte trialogu sú zamerané na dotiahnutie smernice pre energetickú účinnosť. No a potom sú naše medzinárodné vzťahy v oblasti energetike. Som parlamentu a spravodajcom povďačný za vynikajúce prejavy súčinnosti a bez pochyby tých obidvoch oblastiach, o ktorých som práve hovoril, e, sa dopracujeme k dohode v rámci medzinárodnej dohody. Bol by som povďačný, keby vy ako Európsky parlament ste vyvinuli istý tlak aby e, vlastne záväznosť opatrení bola podporená, aby e, skutočne aj členské štáty E, vnímali akýsi, akýsi, akýsi spoločný hlas. A je dôležité, aby Európa mala spoločný hlas navonok. Od e, včera večera zodpovedný za energetiku, mali sme z riaditeľa za Škabadu, mali sme ministra e, pre energetiku z Azerbajdžanu, mali sme tri laterálne E, rokovania ohľadom e, transkaspického e, plynovodu a preto považujeme náš návrh za, za kľúčový a vaša podpora je na najvyššie žiaduca. Energetická účinnosť veľmi konzekventne bojujeme s Európskym parlamentom. V týchto otázkach ide o záväzné opatrenia, ide o nástroje, ktoré majú zabrať. My sme si vytýčili cieľ 20 a to, čo bolo doposiaľ, opatrenia, ktoré boli doposiaľ prijaté v tejto snahe, nepostačujú my sme veľmi ambiciozní a chceme ešte pred koncom júna dopracovať sa k nejakým výsledkom. Po tretie, a e, to je e, vlastne, to sú e, platformy na mori a tzv. pobrežné platformy a aj tam sa pomaly odvíjajú diskusie a e, väčšina, väčšina členských štátov e, vlastne má záujem o nariadenie. E, my sme my sa, očakávam, že toto bude dotiahnuté v druhom pol roku. My pripravujeme tri oznámenia, ktoré isto vás budú zaujímať. Poprvé je to oznámenie ohľadom toho, ako na tom stojíme z hľadiska zmeny nášho vnútorného trhu. Po druhé, ako to vyzerá s presadzovaním obnoviteľných zdrojov práve v oblasti zabezpečenia elektrického prúdu a v oblasti dopravy. A tretia zaujímavá téma je téma CCS. To znamená zachytávanie a e, uskladňovanie e, uhlíka. Bol som v Norsku, e, Bergene a tam sa skutočne rozbehol veľký projekt. A treba si uvedomiť, že e, e, sa jedna miliarda z vašich, našich peňazí vynakláda e, na zrealizovanie tohto, tohto projektu v rámci šiestich. A musíme povedať, že CCS sa zatiaľ nepresadzuje a v podstate ETS, keďže je na úrovni 5-6 eur za tonu, vlastne neprináša to, čo očakávame. A v niektorých štátoch chýba národná legislatíva, ktorá eh, by eh, vlastne predstavovala transpozíciu európskej legislatívy v tejto oblasti. My potrebujeme trošku viac času na, tú, na to, aby sme dotiahli naše eh, testy odolávania záťaže. Máme správu, ktorá je veľmi dôležitá, napomocná, ale musí byť ešte doplnená a rozšírená o otázky týkajúce sa týkajúce sa bezpečnostných opatrení, vzťahujúcich sa na e, naše jadrové elektrárne v prípade nejakej externej zložky, externého prvku, ktorá by ich ohrozila, napríklad letecky. No a z tohto hľadiska treba e, sa zamyslieť aj nad legislatívnym riešením e, a keď sa k nemu dostaneme, samozrejme, budete to mať dispozícii. Ako vyzerá cestná mapa energetiky horizontu 2015? V podstate ide o to, aby v ďalších dekádach do roku 2030 sme si vytýčili určité ciele. Na rok 2020 máme ciele 20, 20, 20 a toto by sme mali povýšiť na ešte ambi- ambiciozný cieľ, napríklad týkajúce obnoviteľných energií, e, CO2, aj čo sa týka energetickej účinnosti. A e, mali by sme e, reaktivovať náš mechanizmus ETS a očakávame, že kolegyni e, e, komisárke Hedegardovej v druhém polroku odovzdám návrh. V súvislosti s e, gestiou komisára Elmuniu tiež pracujeme na téme carbon leakage, teda presúvanie najväčších znešisťovateľov mimo EÚ a e, my sa chceme zamyslieť nad tým, aké sú možnosti, čo majú k dispozícii členské štáty, aby e, efektívnejšie bránili e, tomuto fenoménu. My chceme ďalej sa venovať európskemu rozpočtu. Ako viete, v druhom pol roku pri e, e, rokovaní s členskými štátmi budeme bojovať o nástroj Spájame Európu, CEF, tam ide o dopravnú in- infraštruktúru, má 1 až 1,5 miliardy eur by malo každý rok byť využívané v rámci kofinovancovania e, nových štruktúr s väčším využívaním LNG E, chceme túto tému presadzovať, propagovať vo vašich členských štátoch. Do energetických štruktúr chceme investovať európske peniaze a členské e, štáty, pokiaľ by len samostatne sa snažili niečo riešiť, tak by to bolo oveľa drahšie. E, Írsko, Spojené kráľovstvo, Dánsko, Nemecko, Holandsko, Belgicko, Francúzsko. Keď hovoríme o Severnom mori, e, a keď hovoríme o tzv. parkoch veterných elektrární, pokiaľ budeme riešiť túto otázku Severného mora európsky, vyjde to nákladovo efektívnejšie, než by to bolo v prípade finančných aktivít e, e, osamotených šiestich členských štátov. My chceme sa viac venovať projektom, ktoré predstavujú projekty spoločného európskeho zájmu. Jeden príklad e, keď sa zamyslíme nad východnou časťou Stredomoria, Izrael, Cyprus, Grécko, Turecko. Eh, je tu obrovská otázka, či sú tu dostatočné zdroje plynu, zemného plynu. Teda eh, musí sa riešiť otázka, či eh, bude tam dostatočný potenciál na výstavbu plynovodov z tejto časti Stredomoria do Európy. Chce, teda e, my si myslíme, že toto by malo byť ťažisko našej práce v tomto roku, v budúcom roku e, a to v kontexte sedemročného e, rámca rozpočtu. A aj v tomto kontexte je treba uvažovať o e európskych nástrojoch. Chceme mať tzv. smart grid a smart meters, teda inteligentné merače, inteligentné e, rozvodné siete. Ako si teda možno predstaviť mesto budúcnosti, e, ktoré vlastne bude využívať e, využívať efektívne energetické zdroje, ak to bude optimalizovaná dopravná sieť, a mohli by sme vlastne vytvoriť vzorové mesto a toto vzorové mesto by sa potom mohlo e, svojou štruktúrou prenášať do ďalších miest, do ďalších regiónov. No a e, toto vlastne už zasahujeme do roku 2013 a do ďalšieho obdobia ja som zatiaľ nehovoril o rozpočte a o ďalších bodov, ktoré samozrejme sú veľmi dôležité v rámci našich programov do budúcnosti. Ďakujem. Grazie, komisár Oettinger. pekne pánovi komisárovi Oettingerovi a dávame slovo pani Delka Stýňo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani predsednička, ďakujem pekne aj vám, pán komisár, za e, toto nové stretnutie, hlavne v rámci kontextu štrukturálneho dialógu je dôležité, aby sme sa pozreli na celú panorámu, na tú situáciu v rámci všetkých tém, ktoré sa v súčasnosti e, rokujú. Rád, aby som položila otázku o jednej špecifickej téme, a síce to tá posledná, alebo takmer posledná téma, ktorú ste spomenuli vy. E, v návrhu komisie ohľadom spájania e, zariadení Európy, alebo teda kapacít v Európe, je zrejme, že infraštruktúra v oblasti energetiky musí paralelne spájať aj rozvoj telekomunikačných infraštruktúr a je veľmi dôležité, aby sme naplno využili synergiu týchto dvoch infraštruktúr, tak aby sa tieto pretávali do tzv. Eh, smart grids. Mm, chcem sa spýtať, či komisia plánuje predložiť legislatívny návrh, ktorý bude hovoriť o rozvoji týchto chytrých sietí v rámci akéhosi základného rámca, eh, tak aby sme dokázali poskytnúť ten stimul e, v kontexte, o ktorom práve hovoríme. Ďakujem pekne. A teraz pani kolegyňa Hercog, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a ďakujem vám, pán komisár, za to, že ste tu s nami treba povedať, že formálne sa stretnú s vami tu vo výbore aj neformálne mimo parlamentu. To všetko je veľmi dôležité a vďaka tomu je naša spolupráca oveľa lepšia, e, než sme sa mohli nádejať v minulosti. Počínajúc v rovnakom, s rovnakým poradím, ako ste spomenuli aj vy ako socialista, e, chcem sa spýtať, že či môžeme stále dúfať, že energetická smernica bude stále dokončená, ako sa plánovalo v prvom čítaní tak aby úspešný dialog umoho, um-, umožnil ukončenie tejto témy a pevne verím, že naša spravodajkyňa Brita Thompson a zároveň dánske predsedníctvo veľmi, mm, sa veľmi nádeje, že sa nám to podarí. Je naozaj možno veľa lepšie, ak začneme s energetickou efektívnosťou dnes, než ak by sme to mali možno ďalej, <clears throat> ďalej nejak eh, upravovať a ďalej by sme zbytočne strácali čas. Keďže ja som spravodajkynia pre Európsku eh, politiku, energetickú politiku na vonok. E, pevne verím, že v našom hlasovaní preukážeme, že sme zjednotení, e, zjednotení spolu s tieňovými spravodajcami, sme boli veľmi proaktívni, podarilo sa nám toho dokázať naozaj veľa a veríme, že komisii sa budú páčiť naše návrhy. A áno, e, dúfame, že sa nám podarí vyvinúť tlak na členské štáty, tak aby členské štáty pochopili, že solidarita je kľúčové slovo v oblasti energetiky a preto vítame všetky aktivity členských štátov, ktoré sú, budú podniknuté týmto smerom a že budú skoordinované s inými aktivitami, ktoré sa dejú v tejto oblasti. Očakávame samozrejme eh, dokumenty, ktoré majú byť predložené na jeseň, ale sme trochu smutní z toho, že tie záťažové testy ešte nebudú ukončené v tejto fáze, tak ako bolo slúbené do júna. E, dúfali sme, že tá správa bude vyrobená čo najskôr, hoci samozrejme uvedomujeme si e, bezpečnostné otázky a bezpečnosť je prvorada. Ak teda máme čakať do septembra na to, aby sme dostali adekvátnu správu od komisie, bude určite lepšie počkať, než mať správu v júni, ktorá ešte nebude plne finalizovaná. Rada by som však zdôraznila, že že tu vidíme to, že niektoré rozhodnutia v niektorých členských štátoch ako dôsledok e, zúčasti v medzárodných projektoch e, pri splácaní, alebo z toho, že členské štáty nesplácajú e, poplatky dlhodobom, dlhodobým spôsobom, môžu ohroziť úsilie. Ešte by som doplnila dva body nad rámec Connecting Europe a nad rámec energetickej infraštruktúry e, by sme boli naozaj veľmi radi, keby bol už plán vytýčený. Myslíme si, že energetický výskum musí byť dôležitou súčasťou tohoto všetkého a pevne veríme, že o tom budete hovoriť, hoci to nevyhnutne nemusí byť priamo vaše portfólio. A keďže ja som e, Maďarka, tak naozaj pevne verím, že budete úspešne rokovať s Azerbajdžanom a naozaj mi je ľúto, že sme sa rozhodli, že budeme konať iným spôsobom je naozaj dôležité pre celú Európu, aby toto bolo úspešné. Abbiamo... Ďakujem veľmi pekne, ale naozaj máme málo rečnického času, tak eh, vás poprosím, aby ste eh, ne, nemali nejaké rozsiahle vystúpenia, ktoré by boli dlhšie ako dve minúty. Eh, pani Hol, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, za také užitočný prehľad toho všetkého, čo sa deje. A konkrétne chcem privítať váš eh, dôraz na na tie, za, za, tie testy, zaťažové testy a zároveň sa tešíme, že plánujete pripraviť európsku legislatívu, ktorá zabezpečí to, že európske reaktory budú bezpečnejšie. To je naozaj vítané. Ešte e, dva body, ktoré ste sa priamo nedotkli vo svojom vystúpení. Jednak e, legislatíva o nepriamej zámene pôdy. Na to sme už čakali naozaj dlho. Ten návrh z komisie mal výsť už pred dvoma rokmi a chápem to tak, že rokovania sa zadrhli v kolegiu komisárov počas posledného obdobia obdobia. Môžeme dostať nejakú eh, indikáciu toho, kedy uvidíme tento návrh. No a po druhé, zatiaľ komisia predložila nariadenie ohľadom bezpečnosti eh, námorných eh, plošín pre ťažbu ropy a plynu. Zdá sa, že e, tak väčšina v rade aj v parlamente by e, to mala rada, rada v priamej forme nariadenia, teda priamej forme smernice. Teda vy na, uvažujete nad tým, že by ste stiahli návrh nariadenia a radšej predložili návrh smernice, keďže by to bol rýchlejší proces. Ďakujem veľmi pekne. Pani Harms, nech sa páči. Ja sa chcem poďakovať za tú možnosť priamo vám položiť otázky k aktuálnym aj plánovaným témam, ktoré spadajú do vašej kompetencie. Zaujíma má e, otázka testov záťaže, teda stres testy. E, ide samozrejme o jadrové elektrárne. Hovorili ste, že podniknú sa e, ďalšie e, testy. Aké otázky pôjde? Mohli by ste byť trošku konkrétnejší? Verím, že mi objasnite, o čo konkrétne teda pôjde. No aký bude ďalší krok? Budete už na jeteň schopní sa zhodnúť s členskými štátmi na tom, že smernica o bezpečnosti elektrární sa má prepracovať a že Európa skutočne príjme e, spoločné bezpečnostné štandardy v tejto oblasti. Vieme, že pri prvom pokuse o takéto niečo sa to nepodarilo presadiť. No a e, stres testy e, vo svetle udalosti vo Fukushime. Chcela by som vedieť, e, aký máte názor na stanovisko expertov v Japonsku E, oni tvrdia, že rok po e, tom, po tom nešťastí e, je to vraj už v poriadku, všetko je pod kontrolou. Totiž to sú signály, že nie je to pod kontrolou, stále je meraná zvyšovan, zvyšujúca sa teplota, výkovy teploty, takisto výkyvy v nameranej radioaktivite. V tomto kontexte by som rada vedela,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 ako vnímajú e, túto nehodu vo Fukushime? E, aké, aké sa z toho vyvodzujú závery čo, e, v súvislosti s určitými scenármi takýchto kolapsov? Isté máme túto skutočnosť Fukushimi, máme vlastne aj scenár Černobylu. Vieme, že tieto dva, dve veci sa veľmi lišia a poviedlo to k lepšie hlbšiemu e, zamysleniu sa nad tým, ako vyzerajú katastrofy, ako k ním dochádza a ako sa dá im lepšie predísť. Ďakujem. Vážená pani predsednička, vážený pán komisár, ospravedlňujem sa, že som prišiel neskôr a že mi ušli niektoré z vašich vystúpení, ale bohužiaľ som sa musel zúčastňovať iného stretnutia výboru, ale mňa by konkrétne zaujímali vaše reakcie ohľadom objavov ropy a plynu v Stredomori, v stredomorskej námornej plošine Chcem sa spýtať, e, aký to má dopad na energetické dodávky v Európe. Všetci by sme mali byť nadšení z dostupnosti nových zdrojov, tak povediať na našom Prahu, ale najefektívnejší spôsob, ako zmapovať e, ropu alebo plyn bude cez sever, ako, ako prepravovať, to by bolo cez Severný Cyprus a Turecko, ale to otvára celý rad rôznych diplomatických a právnych problémov a boli by sme veľmi vďační, keby ste nám mohli k tomuto povedať čosi viac, viac uistiť nás, že to bude otázka priority, aby sme dokázali tieto prostriedky zabezpečiť a zároveň, že komisia príjme kroky, aby zabezpečila, že diplomatické problémy s Tureckom nám nebudú stať v ceste pri využívaní kapacity týchto zdrojov. Grazie. Ďakujem veľmi pekne. Sus Wagner. Ďakujem veľmi pekne Vážená pani predsednička, ja chcem e, poďakovať pánovi Ettingerovi za jeho prítomnosť, za to, že je ochotný informovať poslancov. Jedna taká možno e, pozorovanie, jedna, jedna námietka. Pri tejto diskusii e, sa nachádzame v období výrazného obmedzenia rastu. Máme na jednej strane snahu šetriť, na druhej strane rast, to sú dva protiklady. To, čo robí komisár Ettinger a to, čo robí z pohľadu svojej kompetencie, je naozaj veľmi dôležité, veľmi relevantné. A my sa zdá, že to je naozaj veľmi vhodne zvolené. V každom prípade počas posledných posledných dní sme mohli čítať v španielskej tlači a predpokladám, že to, bude, to bolo publikované aj v iných, eh, eh, čl, nových, eh, v iných novinách. To bol rozhovor s pánom Westervelem a Oettingerom, kde sa hovorí, že istým spôsobom naznačujú konštrukciu Európy z pohľadu akýchsi základných tém, akým je napríklad otázka energetickej infraštruktúry, otázka energetickej bezpečnosti, ale obaja Westervele aj Oettinger to veľmi málo konkrétne pomenúvajú, bez toho, aby veľmi jasne vytýčili, o čo vlastne ide. Je dobré, že pán Ettinger nás tu informuje, ale rovnako by bolo veľmi vhodné, ak by ste informovali aj občanov prostredníctvom eh, tých možností, ktoré máme tu, prostredníctvom masmediálnych komunikácií a to spôsobom, ktorý by bol možno trochu živší, trochu možno priamo zamer- lepšie zameraný na populáciu, tak aby ste aj vy e, mohli túto prácu, ktorá je bez pochyb veľmi dôležitá, priamo e, pretlmočiť našim občanom. Ďakujem veľmi pekne všetkým koordinátorom aj kolegom. E, za koordinátorov ešte vystup pán Krojcman, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Otvorili ste e, tú tému podporu kolegov v, tri, v rokovaní trialogu. My e, vás plne podporujeme. Viete, ak chceme presadzovať európsku energetickú politiku, tak musíme jasnú predstavu o tom, čo sa deje e, v rámci zmluvných vzťahov EÚ. EU E, teraz sa dostanem k otázke. Veľmi často hovoríme o veternej energii, o prepojení severa s juhom Nemecka. Ako to teda vidíte vy v Európe, e, v tej, e, v tej osi západ-východ? E, e, máme jadrové, máme jadrové e, elektrárne, máme teraz tie veterné elektrárne. No a musím povedať, že ide o klasický európsky projekt, ako to všetko poprepájať, aké vy aké vidíte šance, e, e, že by sa toto mohlo presadiť. E, my skutočne by sme mohli veľmi veľa ušetriť na investíciách do infraštruktúry, keby sme takto komplexne pojali túto európsku politiku v oblasti európskej energetiky. Druhá otázka. Vieme, že e, e, veľmi e, citlivo treba vnímať demografický vývoj, keď vlastne Nemecko sa dostane z 80 na 60 miliónov celkovo v Európe, vymierame a vlastne už len týmto spôsobom ušetríme na CO2 a takto možno aj naplníme tu tie ciele cestnej mapy do roku 2050 E, ale to, ne, to neznamená, že by sme mali upúšťať od našich cieľov úspor. Tretia otázka. Máme tému dodávky plynu. No, vidím, že to sa už nestíha. Niekedy, inokedy to preberieme. Dobre, ďakujem pekne. A teraz e, kolega Roj. Ďakujem za návštevu, ďakujem, že ste pri tom stres teste ne, neprepadli e, nejakým unáhleným závorom. E, urobili ste to dôsledne a poriadne a o tom svedčia e, výsledky. Ja, ja mám dve otázky. Prvá otázka sa týka ETS. Aká je pravdepodobnosť toho, že komisia zmení podmienky obchodovania ETS? Vy ste hovorili o jednotných cenách No, má v úmysle komisia umelo zasiahnuť. Druhá otázka. Emisné e, povolenky. E, takže e, v podstate tento mechanizmus sa neosvedčil v Nemecku. Prvý pokus zlyhal. A kedy konečne e, e, komisia rozhodne, e, kedy príjme definitívne stanovisko v otázke štátnej pomoci v, tejto, v tomto kontexte. Myslím si, že treba skutočne veľmi uvážlivo postupovať a chceme férovo a spravodlivo postupovať v tejto oblasti. Ačiū komisarė, taip pat už pateiktą įsami informaciją. Jūs paminėjote connecting... Uh, ďakujem veľmi pekne za tieto informácie, pán komisár. Hovorili ste o, o nástroji Connecting Europe. Samozrejme, spolupráca medzi jednotlivými inštitúciami má veľký význam. Ale prežívame krízu, nie je k dispozícii dostatok zdrojov a ukázalo sa, že niektoré zdroje sa zneužívajú na politické ciele. Hovorili ste o 1,5 miliarde eur v rámci e, spolufinancovania pre e, súkromný sektor. A ale keď sa pozrieme na uh, tento kapitál, sú tu isté hranice. Možno dve tretiny kapitálu by sa mohli využiť na hospodárske ciele, čo znamená, že tí, čo poskytujú tento kapitál, budú mať značný vplyv e, aj na niektoré politické rozhodnutia. Neznamená to riziko zo strany súkromného sektoru, ktorý by mal byť e, do takejto vysokej miery zodpovedný, spolu zodpovedný za financovanie? Bardzo dziękuję. Pani Kolanska. Ďakujem veľmi pekne za to, že považujete Európsky parlament za dôležitého partnera na rokovania a diskusie s členskými štátmi pretože my sme vašim prirodzeným spojencom, pokiaľ ide o energetickú politiku. Povedali ste, že e, správa, ktorá má byť pripravená v súvislosti s plnením cieľom spoločného trhu s energiami, a ja by som chcela, ja by som chcela vidieť, kedy bude táto správa uverejnená a čo bude jej obsahom či pôjde o správu Name and Shame, E, teda kritickú, alebo či pôjde iba o e, revíziu cieľov, ktoré členské štáty ešte nerešpektujú. To bola prvá otázka. Druhá otázka. Connecting Europe. O tom budeme hovoriť vo Varšave a ďakujem za to, že ste prijali naše pozvanie, ale znepokojuje nás to, či prostriedky vymedzené pre e, politiku súdržnosti najmenej e, rozvinutých krajín sa neznižia. Ďakujem. Teraz e, odozdávam slovo komisárovi 10 minút. A za tých 10 minút by ma zodpovedať na všetky otázky. Ich bin von den Programmen Connecting Facility. Ja som presvedčený zastanca nástroja CEF. E, IKT a energetika a doprava potrebujú e, skutočne veľmi adresnú podporu, aby sme zvládli koncipované e, programy. Bez bez toho, aby sa na tom podielala európska dimenzia, sa e, tie veci nepodarí v plnej miere presadiť. Myslím si, že treba si položiť zásadnú otázku, ako rozpočet ako vlastne zvládnuť s našim rozpočtom, e, e, zvládnuť s tým rozpočtom, ktorý máme, požiadavky, ktoré kladie Lisabonská zmluva a tá kladie oveľa náročnejšie, náročnejšie e, e, ciele. Teda postačí na to zmenšený rozpočet alebo treba uvažovať o miernom navýšení rozpočtu. E, skutočne nemôžeme vôbec uvažovať o tom, že by sa okresával ten rozpočet. Naopak, e, musí jemne narásť a musíme sa zameriavať práve e, na tú oblasť výskumu a ďalšieho rozvoja. Správu ohľadom situácií na vnútornom trhu predložíme v oktobri. Nejde len o to, či sa e, podarilo v plnej miere presadiť balík, legislatívne balíky zamerané na vnútorný trh. Ide tu o viac, či je rámec štátnej pomoci dobre stanovený, férový, e, či je ten vnútorný trh transparentný, e, či, je, či podporuje hospodárskú súťaž a či poskytuje dostatočný priestor pre firemných hráčov. V oktobri na túto tému predložíme správu. A teraz je tu otázka, kto by mal vlastniť energetické siete, kto by mal investovať. 150 miliard Eh, eur eh, je potrebných eh, na tieto investície v najbližších 8 rokoch. Na to nemáme v našom rozpočte. Potrebujeme na to súkromné investície. A chceme takéto investície, tak musíme mať jasne formulované pravidlá hry a potom regulačné orgány na členských štáto, v členských štátoch E, musia sa dobre zhostiť svojej úlohy. Potom nie je hrozba mať veľkých súkromných investorov, pretože budú jasne dané pravidlá. A na tom to stojí. Ďalej tu bola otázka ohľadom e, cestnej mapy v oblasti energetike ja e, skutočne myslím si, myslím si, že treba vnímať e, vlastne zníženie spotreby e, energie aj v tom kontexte toho, toho demografického zmenšovania sa. Ale toto by nestačilo. Určite budeme stále častejšie počuť to magické slovo rast. O čo viac hovoríme o raste, o to viac e, upadáme do recesie, do ekonomického úpadku. No sú to dve veci. Chcieť rast a dokázať rast, rásť. Musíme si uvedomiť, e, že nedokážeme splniť vytýčené úlohy bez rastu e, viete, populácia, ktorá je čoraz staršia a početne je čoraz menšia, s tým nezvládneme rast. Áno, treba kon, kon, rozpočtovú konsolidáciu, treba investovať do budúcnosti, a to do vzdelávania, do infraštruktúry. Toto skutočne e, sa nezvládne bez rastu krajiny, napríklad ako ako Polsko, tie ešte budú rásť, ale tie krajiny, ktoré majú saturované národné hospodárstvo, budú radi, ak udržia e, doterajšiu výšku HDP a určite nemôžu uvažovať o raste. Máme e, HDP, e, máme konkrétne číslo HDP v 27 členských štátoch a každý rok vytvárame nové a nové dlhy. Tá zadlženosť rastie, rastie a toto nemôže sa ďalej takto vyvíjať, pretože e, bude, keď hovoríme o e, tých 600 miliardách, tak vlastne to je to naše HDP a musíme sa pozrieť, čo sa deje v Číne, USA, čo sa deje e, v arabskom svete. A nemôžeme sa spoliehať na to, že nám pomôže niekto zvonku. To nestačí. E, ak hovorím o Číne, tak musím samozrejme hovoriť aj o ľudských právach. A, a e, Takisto hovoríme o Ukrajine. No, v súčasnej dobe potrebujeme e, skôr pomocnú roku Číny ako Ukrajiny. My si, my si uvedomujeme, že treba trošku viac hľadieť na to dodržiavanie ľudských práv aj pri rokovaní s Čínou. Ja som e, momentálne v kontakte so všetkými hlinikárňami v Európe. Musíme si uvedomiť, e, že napríklad v Nemecku je príliš vysoká cena e, elektrickej energie pre veľkoodberateľov No a e, musíme si uvedomiť, že toto má bezprostredný dopad aj e, na hlinikárne. A e, tak ako tá situácia je dnes, tak nie sú schopní byť ziskoví v Nemecko, západné Vesfalsko musia prijať rozhodnutie. Ak chcú naďalej mať E, také, takýto silný priemyselný sektor, ktorý je energeticky veľmi náročný, tak treba sa zamyslieť skutočne nad opatreniami, ktoré zabrania tomu carbon leakage, že sa budú presovať prevádzky inam. No a musíme, musíme aj urobiť nové prepočty. Ocel, hliník, meď, e, e, umelé hmoty, cement, papier, chemický priemysel. To doteraz boli kľúčové sektory, ale v tej forme, ako fungujú dnes, nie sú udržateľné do budúcnosti. A to znamená, že nás čakajú uh, E, čakajú veľmi ťažké rozhodnutia. A my si uvedomujeme, že v Nemecku aj e, na mnohých iných miestach Európy je cena elektrickej energie aj plynu výrazne vyššia než v Amerike alebo vo Francúzsku a e, musíme si uvedomiť, že napríklad elektrická energia v USA je vyrábaná e, z, e, za cenu o 20 nižšie, než nás stojí dovoz energii z, Rusku, z Ruska. Ja som za to, aby sa vlastne otvorila kapitola energetiky, aby sme, ak hovoríme o medzinárodných zmluvách, a hovoríme o Turecku, Grécku, Cypre. Teraz sa robia prepočty. O rok budeme vedieť, ako riskantné, ako isté, aké drahé e, bude získávanie plynu z oblasti Cypra, Cypru. Pokiaľ by Cyprus dokázal ťažiť plyn, tak potom by sme e, vlastne vybudovali plynovod e, cez Grécko a potom by nebolo potrebné uvažovať e, o takej veľkej miere podielu Turecka. Čiže to sú všetko otázky, ktoré treba, na ktoré treba nájsť odpovede. 6. E, 7. júna som v Japonsku. Pani Harms, budem hovoriť presne o tých veciach, ktoré ste vy načrtli vo vašich otázkach ja si myslím, že Fukushima e, predstavuje ešte výrazné riziko. Podľa môjho názoru toto je ešte za veľmi nebezpečné. Je to nebezpečenstvo pre obyvateľstvo v regióne. Čo sa týka tých e, stres testov, ja som zástanca dôslednosti, aj keď je to na úkor rýchlosti. E, čiže zrútenie lietadla aké by to mohlo spôsobiť škody, aké rizika z toho vyplývajú v prípade jadrových elektrární. Temelín, Katono, to sú všetko e, miesta, kde, kde ešte sa očakáva dotiahnutie tých stres testov. No a, e, no a čo sa týka tých inteligentných rozvodných sietí, tam ide o naformulovanie štandardov a to v spolupráci s priemyselnými združeniami, e, komorami a verím, že sa nám podarí dopracovať k nejakým spoločným európskym štandardom a normám a v prípade, v prípade ILOC ja si myslím, že treba nachádzať pragmatické argumenty v komisii sú kolegovia zodpovední za polnohospodárstvo, za životné prostredie. Spolu s pani Hidekart my spoločne bojujeme za náš návrh a verím, že o pár týždňov to bude e, schválené. A potom e, vlastne budeme schopní tento návrh v chválenej podobe predložiť vám